Dobre, dámy a páni, začníme. Ak chcete, môžeme. Dámy a páni, vítam vás tu srdečne a predovšetkým tu vítam na tomto vypočutí odborníkov, ktorých sme pozvali a ktorých potom aj predstavím menovite. V Európe sme v otázke energetickej bezpečnosti vždy viedli po Fukushime napäté diskusie, keďže jeden veľký členský štát napríklad vystúpil e, z jadrovej energie. Prosím? E, ktorý štát to bol? To bolo Nemecko. A ktorá strana? Pán Bitteköfer No tak prosím, keď to chcete Počkej, bola to CDU, bola to moja strana, ale ja som iné mienky ako moja strana. Takže ja si o tom závere nemyslím vôbec nič, ale o to vôbec ani nejde. Dnes ide o to, že e, v otázke rezervných kapacít e, budeme mať s tým e, problémy, pokiaľ ide o energetiku, pretože je stále väčší dopyt a okrem toho ešte Severná Afrika a výpadky z dodávky bude mať aj Severná Afrika. E, zemný plyn je jedno riešenie, je to zaujímavá alternatíva pre fosilné paliva s tou výhodou, že sú tu nízke emisie CO2. CO2, ako vieme, je skleníkový plyn a zemný plyn sa e, hodí, pretože je dobrý na výrobu energie. Máme tu aj rôzne výkyvy pri výrobe energie a e, preto viaceré členské štáty uvažujú nad zemným plynom. 60 zemného plynu sa momentálne dováža z tretích krajín a niektoré členské štáty majú 100% závislosť od dovozov. Každý vie, že veľkí vývozcovia pre Európsku úniu sú Norsko a Rusko, ale aj niektoré severoafrické štáty. A my ako výbor sme sa vždy zasadzovali za to, aby sme neboli takí závislí od niekoľkých krajín a preto nám musí niečo napadnúť. A preto sme prišli na to, že bridlicový plyn je alternatívou. E, potenciál prílicového e, plynu zodpovedá 216 násobnej spotrebe zemného plynu e, v Nemecku. V posledných rokoch došlo k obrovskému vedeckému vývoju, ktorý umožnil využívať aj bridlicový plyn. Je to domáci zdroj energie, ale treba predsa len prekonať určité prekážky. E, nedávno napríklad Výbor pre životný, životné prostredie poukázal v štúdii e, na dôsledky ťažby bridlicového plynu. E, viaceré členské štáty, predovšetkým tie, ktoré sú najviac postihnuté, pretože potenciálne majú brilicový plyn, majú záujem o to, aby sa ťažil tento priblicový plyn a preto e, pri tomto vypočutí e, sa budeme bližšie zaoberať touto témou. Máme tu troch zaujímavých odborníkov, ktorých sme pozvali. A máme tu veľa odborníkov, ale e, o 17.30 musíme skončiť, takže sa musíme ponáhľať. Chcel by som privítať pána Besona, potom pána Karabulu, pána Vona, pána Hovarta, a pána Pistra a pána Rajnikeho. Dúfam, že som všetkých vyslovil správne. Ak nie, tak potom ma opravte. Ako prvý e, vystupí e, zástupca Medzinárodnej energetickej agentúry, pán Chris Besson, e, ktorému teraz odovzdám slovo a požiadam ho, aby začal. Good afternoon, ladies and gentlemen. If I, if we can try to... Uh, Dobré popoludnie, dámy a páni. E, keby som mohol e, prejsť e, k slajdom, tak by som vám rád ukázal, čo viem rozprávať. Mali by ste ich tam objaviť, počítači? Áno, to je moja prezentácia. Takže kým sa to objaví na platne, tak by som sa rád predstavila sa Chris Besson, pracujem v Medzinárodnej energetickej agentúre a požiadali ma, aby som začal e, toto stretnutie prehľadom možnosti využitia bridlicového plynu v Európe. Ja budem ťažiť z dvoch publikácií IEA, e, energetický výhľad e, v roku 2010, ktorý vyšiel v novembri minulého roku a potom správa, ktorá vyjde tohto roku v novembri, nazýva sa Zlatý vek plynu. A táto publikácia vznikla začiatkom júna tohto roku a skúma potenciál zemného plynu, predovšetkým bridlicového plynu v nasledujúcich 25 rokoch, pretože v našom výhľadovom materiáli sa venujeme väčšinou obdobiu 25 rokov dopredu. Mm. Predovšetkým sa venujeme nekonečným zdrojom plynu a bridlicovému plynu. V tejto správe je uvedený scenár, ktorý nie je najpravdepodobnejší scenár, ale je to e, scenár, ktorý sa presadzuje rôznymi ekonomickými a politickými nástrojmi. Keďže budem čerpať z týchto správ, pozrieme sa aj na celosvetovú situáciu, takže budem hovoriť aj o situácii na svete, aj o situácii v Európe. A tým spôsobom vlastne uvedem aj ďalších rečníkov.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 Začne pracovnou definíciou brilicového plynu. Viem, že viacerí rečníci sú tu geológovia, takže budú úplne zdesení tým, čo poviem, ale dúfam, že to, čo poviem, bude slúžiť ako základ dnešnej diskusie. Hovoríme o plyne, ktorý sa nachádza v bridliciach. Hoci niektoré z týchto hornín sú bridlice z čisto geologického hľadiska, aj z mineralogického hľadiska. Je eh, jednoducho dôležité, že ide o útvar hornín, ktorý obsahuje eh, ktorý je eh, priepustný a obsahuje plyn. A obsahuje tento plyn vo veľkom rozsahu. Tieto zásoby sú rozsiahle a niekedy aj hrubé. A čo je možno najdôležitejšie je, že ešte pred desiatimi rokmi sa brilicový plyn považoval za absolútne nehospodárny, no vďaka horizontálnym e, studňam a vďaka drveniu či frakturácii sa e, v posledných desiatich rokoch podarilo znížiť e, náklady na výrobu bridlicového plynu, takže už sa aj ťaží v Spojených štátoch. Ehm, myslím si, že ste už e, čítali, ak ste o tom nečítali, ako prebieha takáto ťažba, tak e, ďalší rečníci to môžu podrobnejšie vysvetliť. Keď sa teda pozrieme na obnoviteľné nekonvenčné zdroje na celom svete, neviem, či to vidíte veľmi dobre, tak e, modrou farbou je vyznačený už vyrobený plyn alebo vyťažený plyn, žltou farbou a Druhým stĺpcom je e, vyznačený konvenčný plyn a potom na pravej strane vidíte pre e, každý región na svete nekonvenčný zdroj plynu a fialovou farbou je vyznačený bridlicový plyn a červenou farbou. Number of things we can draw from this. Well, first let me E, ďalší zdroj plynu. Názov hovorí obnoviteľné, nekonvenčné zdroje. Bridlicový plyn nie je veľmi dobre zmapovaný. Bridlice vieme, kde sa zhruba nachádzajú a v mnohých prípadoch máme aj celkom dobrú predstavu o objeme plynu, ktorú, ktorý tento, tieto bridlice obsahujú, ale nevieme, koľko sa dá vyťažiť e, z týchto bridlíc. Američania ťažia bridlicový plyn a na základe ich skúsenosti vieme, koľko sa dá veľmi zhruba vyťažiť, alebo musíme iba odhadovať, koľko toho plynu by sa dalo vyťažiť v jednotlivých regiónoch ľudia, keď hovoria o brilisovom plyne, nehovoria vždy o tom plyne, ktorý sa dá vyťažiť. Na tomto grafe, na tejto mape, e, tu vidíte vyťažiteľný nekonvenčný plyn e, v porovnaní s konvenčným plynom. E, tak ako vo svete aj v Európe, e, teda druhý a tretí stĺpec ukazuje Európu. Vidíte, že konvenčné a nekonvenčné zdroje sú zhruba rovnako veľké. To znamená, že v Európe e, v podstate bridlicového plynu je dvakrát toľko ako konvenčného plynu, zemného plynu. A Pokiaľ ide o zdroje plynu, tak Európa zostáva pomerne malým regiónom e, v celosvetovom meradle. Tento graf ukazuje zdroje brilicového plynu v niektorých krajinách v Európe. E, tu ide o krajiny OECD, nie o krajiny Európskej únie. Tento zoznam nie je úplný, ale je to graf zo správy amerického ministerstva pre energetiku. A toto sú najnovšie verejne dostupné odhady zdrojov prílicového plynu na celom svete. Niekoľko krajín tu chýba, napríklad Španielsko, a vieme, že Španielsko má dosť veľké zdroje brilicového plynu. Zrejme také veľké zdroje, ako aj iné krajiny, ktoré sú tu uvedené. Ide však o to, že bridlicový plyn existuje v mnohých krajinách na svete, aj v Európe. Bridlicový plyn je menej koncentrovaný geograficky ako tradičný plyn. Rusko a vo všeobecnosti bývalý sovietský zväz má najväčšie zdroje zemného plynu a pokiaľ je o bridlicový plyn, ten je viac rozšírený po celom svete. Vo všeobecnosti tu vidíte situáciu na celom svete. Je tu výhľad do ďalších 25 rokov do roku 2035. Zdá sa, že svet bude stále viac závislý od nekonvenčných zdrojov plynu. Modrou farbou máte vyznačené e, konvenčné zdroje plynu, e, hnedou a žltou máte nekonvenčné e, zdroje plynu a predpokladáme, že tieto nekonvenčné zdroje plynu budú predstavovať stále väčšiu a väčšiu časť Ako som spomenul, eh, bridlicový plyn je prítomný v mnohých krajinách a očakávame, že nekonvenčné zdroje plynu, predovšetkým bridlicový plyn, sa bude v následujúcich 25 rokoch stále viac rozširovať. A to aj napriek ťažkostiam, sa vrátim naspäť k tejto mape sveta, e, musím povedať, že som spomenul že som nespomenul, e, o aké objemy tu ide. Ide o trilióny kubických metrov vyťažiteľného plynu. A v Európe je zhruba rovnaký objem konvenčných zdrojov a nekonvenčných zdrojov. Ak potrebujete jednotky z ktoré sú vám známejšie, tak súčasná spotreba Európskej únie je zhruba 500 miliard e, metrov kubických ročne. To znamená, že 20 triliónov zhruba stačí na 40 rokov pre Európsku úniu. Ktoré faktory ovplyvňa vývoj v Európe? V prvom rade e, potrebujete mať e, bridlicový plyn, potrebujete mať tie zdroje, o ktorých sme hovorili, ale čo ovplyvní budúcu výrobu sú faktory, ktoré sú uvedené teraz na obrazovke, to sú teda aspoň hlavné faktory. Ekonomika, um, musí stúpať dopyt, potom sú to environmentálne otázky a predpisy. Pokiaľ ide o ekonomickú stránku, e, ľudia sa domnievajú, že cena plynu v USA je zhruba teda tých 6 dolárov na MBTU. V zátvorke máte prevod a určite sa e, pýtate, prečo vôbec ťažia bridlicový plyn, keď cena e, plynu v USA je teraz zhruba 4 e, doláre, tak e, prečo ťažia plyn za 6 dolárov? Tí, ktorí vyrábajú a ťažia bridlicový plyn, takisto vyrábajú aj kvapalný plyn zo zemného plynu a preto neprerábajú na ťažbe eh, bridlicového plynu, pretože majú veľké zisky zo skvapalneného plynu. Pokiaľ ide o cenu v Európe, tá bude určite vyššia. Je to preto, že štruktúra tohto priemyslu je iná, takisto vlastníctvo pozemkov je iné, potom sú tu ekologické aspekty. O koľko vyššia bude cena v Európe, zatiaľ ešte nevieme Moji kolegovia z priemyslu budú o tom hovoriť, možno vám uvedú nejaké čísla, možno nie, ale v nasledujúcich 6 až 12 mesiacoch zistíme, aká je tá cena, pretože skúšobné vrty sa už robia v Poľsku a odtiaľ by sme mali získať eh, ďalšie údaje o cene bridlicového plynu. Pokiaľ ide o vyťažiteľnosť, e, to veľmi nevieme. To závisí od toho, nakoľko bohaté sú zdroje na plyn. Zatiaľ Američania majú s tým najväčšie skúsenosti, takže musíme to zistiť na základe ich skúseností. Pokiaľ ide o dopyt, e, v Európe určite bude dopyt, ukážem vám to na ďalších gravoch. Pokiaľ ide o environmentálne a ekologické aspekty, o tom tiež budem hovoriť neskôr. Teraz, keď hovoríme o dopite, nie je pochyb o tom, že v nasledujúcich 25 rokov bude stúpať dopyt po plyne. Tento dopyt bude stúpať aj v Afrike, Číne a v iných rozvojových krajinách. To nie je vôbec prekvapenie. My sme tu predpokladali, aký bude dopy v roku 2035 porovnaní s rokom 2008. Dopy stúpa všade, ale predovšetkým v rozvojových krajinách. Stúpa ale aj v Európe do určitej miery. Tento graf e, zobrazuje Európu. Modrou farbou máte zobrazený očakávaný dopy v jednom e, z tých scenárov, ktorý nazývame scenár zlatého veku. A červenou farbou máte zobrazené dovozy a podiel dovozu na dopite. Vidíte, že aj dovozy sa budú zvyšovať, aj keď predpokladáme, že bridlicový plyn sa bude ťažiť aj v Európe. Na ďalšom grafe máme e, výrobu zemného plynu na celom svete. Momentálne Máme zdroje, ktoré sa však budú v budúcnosti o, znižovať. To je tá tmavomodrá farba dolu. To platí pre celý svet aj pre Európu. Tieto zdroje budú klesať veľmi rýchlo. Priemysel musí urobiť veľa práce, aby udržal ponuku na základe dopytu a bude musieť nahradiť znižujúce sa zdroje konvenčných zdrojov plynu. V Európe svetlomodrá farba a tyrkisová to sú zatiaľ náleziska, ktoré sa ešte len nájdú. Vidíte, že tieto sú o mnoho menšie ako existujúce zdroje zemného plynu. A pokiaľ ide o nekonečné zdroje, tak to sú tie tri horné farby, a vidíte, že aj tieto zdroje sa budú zvyšovať v budúcnosti. Hoci bridlicový plyn a tradičný plyn a ich dopyt bude stále narastať, bude stále väčší problém nahradiť vyťažené zásoby plynu. A budeme stále viac závisieť od dovozov. Environmentálne aspekty. Tu prebehli veľké diskusie médiá určite o tom veľa písali aj hovorili. Sú tu viaceré obavy. Predovšetkým sú tu obavy súvisiace s technológiou, ktorá sa používa na ťažbu prílicového plynu. Tu dochádza k drveniu, používajú sa horizontálne studne, potom sú tu obavy, ktoré e, súvisia aj s vodou, ktorá sa používa na ťažbu tohto plynu, e, potom obavy, ktoré sa týkajú emisí skleníkových plynov, e, spôsobov využitia pôdy, z ktorej sa bude ťažiť bridlicový plyn. A výsledky analýzy, ktoré sme urobili v našej agentúre, a som si istý, že ďalší rečníci sa tomu budú tiež venovať, boli také, že ak sa využijú najlepšie postupy priemyslu, tak sa dajú znížiť environmentálne dôsledky. Nie je to vždy tak v USA, ale v Európe by to rozhodne malo vždy platiť. Ak využijete najlepšie postupy, tak e, takéto budú emisie CO2 z bridlicového plynu. E, modrou alebo tyrgisovou farbou máte emisie zo spaľovania, napríklad v elektrárni alebo teplárni. Zelenou farbou e, vidíte emisie pri výrobe, naľavo pre konvenčný plyn, napravo e, pre bridlicový plyn najprv bez týchto najlepších postup, potom s, s najlepšími postupmi. A ak si nedáte pozor, tak sa tu môžu naozaj objaviť obrovské problémy. Mnohé z nich e, vyplývajú z vypušťania týchto plynov. Teraz e, by som sa chcel vyjadriť e, ďalšiemu slajdu. Toto už je takmer posledný slajd. Máme tu emisie CO2 celkovo v plinárenskom priemysle. Mnohí ľudia hovoria o tom, že plyn je riešením pre redukciu emisí CO2, ale naša štúdia nám ukázala, že e, to nie je celkom pravda. Tu vidíte rozdiel medzi scenárom v prípade nových politík a scenárom v prípade zlatého veku. Mm. Potom tu máte zvýšenie, ktoré je spôsobené vyšším dopytom po energii, e, menším využívaním jadrových elektrární, menším objemom a využívaním obnoviteľných zdrojov energie a potom tu máte, to bolo všetko spôsobené zvýšenie a potom fialovou farbou vyznačené zníženie. No a na záver eh, by som chcel povedať, že o niekoľko týždňov uverejníme výhľad, energetický výhľad pre celý svet eh, pre rok 2011. Uvidíte tam aktualizované údaje pre plyn, eh, pre zdroje plynu a dúfam, že niektoré výsledky, o ktorých e, nám povedia poľskí kolegovia, e, sa objavuje v tejto správe. Takže ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne za všetky informácie. No a slovo dám ďalšiemu rečníku, rečníkovi. No a to je pán Karabula to je zástupca riaditeľa pre spoločnosť PGNIG. No a ešte raz vás chcem upozorniť, máme veľmi veľa rečníkov a preto by som vás chcel požiadať, aby ste hovorili 10 až 15 minút. Dobre, pán Butikofer sa už prihlásil do diskusie. Tým je prvý, dobre. Dobre, dámy a páni, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja som nemám príležitosť, alebo mal som príležitosť eh, porozprávať sa s niektorými z vás 27. júna v Polsku, takže som veľmi rád, že som sa mohol vrátiť a povedať niečo o našej spoločnosti na bridlicovom plyne. Takže eh, krátky úvod, čo je Pögenik. Eh, tí, ktorí ešte stále nepoznajú našu spoločnosť, my sme plne integrovaná spoločnosť. Hm, hľadáme náleziska, Spolupracujeme s Gazpromom z Ruska a tiež skladovaní kvôli pravidlám EÚ, tam je nejaké právne rozdelenie, úplne iná úplne iná spoločnosť, alebo už nie sme spojené e, so, so spoločnosťou na distribúciu, alebo teda e, sme zapojení do distribúcie a tiež v malom obchode Zásobujeme viac ako 6 miliónov polských rodín. Sme štátna spoločnosť, takže niektorí by si mohli, niektorí by mohli povedať, že sme teda štátna spoločnosť, 72% má štáta a zbytok je obchodovaný na polskej burze. Kapitalizácia je približne 9 miliárd dolárov. No a dnes no, vám poviem niečo o obchodných aktivitách našej spoločnosti z priemyselného hľadiska. Takže čo, ja nadvežím na to, čo v oktobri 2010 povedal Stig a Christophersen, no on povedal, spomenul 7 bodov pre úspech, ja takže nebudem hovoriť len o finančnej realizovateľnosti, nebudem hovoriť len o profitabilite. To bude posledná časť mojej prezentácie ale na úvod tam um, spomeniem ekologické obavy. Dôležité v tomto prípade je nielen hovoriť, že existujú niektoré, my si to naša spoločnosť uvedomuje, ale veľmi dôležité je povedať a to správnym spôsobom tieto rizika verejnosti. No a my áno, realizovali sme fakturáciu pravou hydraulickú frakturáciou. To sa udialo 18. júla. Stalo sa to v nálezisku Markovolania. bolo to veľmi úspešné. 18. septembra 2011 v nálezisku Lubočinu sme boli úspešní a podarilo sa nám vyťažiť plyn. A ďalšia spoločnosť, ktorá je aktívna, to je Freelax Resources, ktorí boli tiež e, úspešní, e, navrtali horizontálnu studňu a vyťažili z toho plyn. No a čo máme teda v Polsku? 10, 10 studní, no a 3 v troch z nich sa už realizovala e, frakturácia. No a čo sa týka obchodnej, obchodnej úspešnosti. Naša spoločnosť komunikuje s miestnym obyvateľstvom a s komunitami a zúčastňujem sa mnohých konferencií, ale najdôležitejšie, že hovoríme s obyvateľmi, hovoríme s polnohospodármi, a s miestnymi samozprávami, s polnohospodárstvami, ktorí vlastnia tú pôdu, ktorú od nich eh, kúpime alebo prenajmeme si. Vidíte na tieto tri, eh, tri na troch obrázkoch, ako vysvetľujeme otázky, ktoré súvisia samozrejme poskytujeme množstvo informácií o hydraulickej frakturácii. A vždy radi zodpovieme všetky otázky. Odkedy sme sa naposledy stretli 27. júna tohto roku, ja som zorganizoval stretnutie s Markom Volom, Marko Volom. Vrátili sme sa rok po frakturácii. Vrátili sme sa a ukázali sme obyvateľom, ako sme vrátili prírodu alebo okolie do pôvodného stavu pred mm, vrtom. 7. až 9. septembra sa uskutočnilo ďalšie stretnutie v Krynici, kde sme obyvateľom ukazovali rôzne nástroje, ktoré používame na vrtanie, ako aj na frakturáciu. 27 septembra 29. septembra sa uskutočilo zasadnutie alebo stretnutie v Lubočino a ukazovali sme obyvateľom, čo chystáme v nadchádzajúcich mesiacoch a, a, v rámci horizontálneho vrtu alebo studne a frakturácie. No a boli sme požiadaní, alebo keď sa a, niekto spýta, či ťažiť alebo neťažiť alebo produkovať brilicový plyn, tak väčšinou 73% eh, všetkých Poliakov je za výrobu bridlicového plynu. Ale vždy je tu otázka, no samozrejme, čo by sa stalo, keby sa mal vyrábať takýto plyn na mojom pozemku alebo niekde v blízkosti bydliska. V Polsku viac ako 56% obyvateľstva tvrdí, tvrdí, že nemajú nič proti tomu, ak by sa vyrábal a ťažil plyn na pozemku, ktorý platí, e, patrí mne. Ale čo sa týka technickej e, realizácie, tak to je ďalšia dôležitá otázka. E, technológia, geotechnické pochopenie, no a dá sa povedať jedna vec. My, pekníke, využívame najpokrokovejšiu a najlepšiu technológiu. Obidve pokusy frakturácie boli realizované s podporou a v spolupráci s Halliburton Takže pred niekoľkými rokmi aj teraz sa Haliburton, nemecká skupina, prišla do Polska a realizovala hydraulickú frakturáciu. Ja vám to veľmi rád popíšem detailne, ale teraz môžem povedať len jednu vec. Používali sme, použili sme 1600 kubických metrov vody a napumpovali sme to do studne, ktorá bola v hĺbke 3000 metrov. A trvalo to 210 minút Všetko bolo zrealizované v súlade s návrhom a v súlade s najlepšími postupmi. Neboli tam všetké environmentálne komplikácie. No a ešte jedna vec. Frakturácia, ktorú sme zrealizovali ako vole pred rokom, súhlasil aj minister životného prostredia v Polsku. A urobiť niečo, čo nie je nevyhnutné, ale pretože chceli skontrolovať, že všetko, čo robíme, robíme správne, e, tak zrealizovali audit. No a výsledok auditu kontroly no bol jasný. My sme urobili všetko v súlade so zákonom. A ešte jedna vec. V Polsku máme 130 zákonov, vyhlášok a nariadení, ktoré regulujú ťažbu ťažbu plynu. Máme ťažobný zákon, ktorý je úplne iný ako v niektorých iných krajinách, hlavne USA a Kanade. Ja by som však chcel zdôrazniť, boli sme skontrolovaní a zistilo sa, že sme dodržali všetky zákony a nariadenia. A ďalší aspekt, ktorý treba povedať, je pri plynu sú inžinierské aspekty a priemyselné služby a servis. Môžem povedať, že technológia hydraulickej frakturácie samozrejme je veľmi sofistikovaná. My pracujeme s obrovskými tlakmi, pumpujeme vodu pod tlakom 360 barov, ale v Polsku sme zvyknutí a často používame takúto technológiu. Polsko vyrába helium ako jediná krajina v Európe. Naša továreň v Odolanove produkuje helium pri veľmi nízkych teplotách. Takže ak má niekto pochybnosti o tom, či sme schopní realizovať hydraulickú frakturáciu, tak môžem povedať, že áno, dokážeme to. Už 30 rokov pracujeme v podmienkách veľmi nízkych teplot a sme veľmi dôležitým globálnym hráčom na trhu s héliom. Nechcem hovoriť o rôznych možných využitiach hélia, ale len 7 krajín môže sa pochváliť s tým, že vyrába hélium, no a jednou z týchto krajín je Polsko. Ďalšia dôležitá otázka je samozrejme naša spolupráca s univerzitami. My sme spravili prvé kroky a vytvorili sme konzorcium s poprednými alebo poprednou technickou univerzitou z Kráchova. Spolupracujeme s technickou eh, akadémiou eh, v, z Varšavy a technologickým inštitútom v Krakove. No a prečo? Pretože sa chceme ďalej rozvíjať, chceme sa učiť a dúfam, že čoskoro rozbehneme program, eh, ktorý bude zahraniť spoluprácu s inými krajinami z Európy. No a tento výskumný program bude realizovaný samozrejme vďaka EÚ. No a ešte jedna vec, to sú servisné spoločnosti. A sme si istí, že nie je dosť nálezísk v Európe. No a že jedna spoločnosť povedala, že že e, má záujem o produkciu vrtacej technológie. No, pozrieme sa na niektoré čísla teraz. Poprvé, bridlicový plyn zmenil situáciu v USA. Vidíte ten, túto, túto, túto tabulku a zelený graf. Keď bola kríza dovozov energie do USA, samozrejme, USA produkujú obrovské množstvo, ale rovnako obrovské množstvo energie dovážajú. No a v období, keď cena dosiahla 12, 12 dolárov, dokonca 14, povedali, stačilo. My sme bohatou krajinou, ale nebudeme platiť 12 alebo 14 dolárov. A začali produkovať, produkovať bridlicový plyn a automaticky klesla cena. Vidíte, že 6 dolárov milión BTU klesla cena. No a dôležitou, dôležité je, že USA nečelia alebo nemusia znášať veľmi drahé dovozy energii. Pozrite sa na oranžovú, oranžový graf, to je Japonsko. V Japonsku vidíte pokles cien energii, ale to bol len eh, krátky pokles počas kríz 2008-2009. Treba samozrejme povedať, eh, čo sa stane, čo sa stane po nehode v Fukushime a, a po zemetrasení. Pozrite sa však na, eh, na graf Gazprom musíme hovoriť o cenách. A tuto vidíme vertikálne čiary. A vertikálna čiara to je 11. marca. 11. marca boli zemetrasenia v Japonsku a trvali 2 dní do 13. marca. Zelená čiara ukazuje, že cena 10 dolárov za 1 milión BTU narastla na 16 dolárov za jeden deň. Na čo sa stane? Je tu náhľad 15. marca, ale niekoľko dní po zemetrasení na základe dlhodobých, na základe zmluv. Potom to malo klesnúť. Bohužiaľ, to tak nie je. Tu na grafe vidíme rozvoj cien v blízkej budúcnosti do roku 2014 a tie ceny môžeme sledovať ďaká ISIS, avšak nemáme nemáme nejaké spolahlivé prognozy za eh, hranicu roku 2014. Vidíme, že hm, cena bude eh, vyššia ako 12 eur za milión BTU. Aj v, aj v USA Henry Hub Henry Hub ktorý je aj doručovateľom, tak tam bude cena stále 6 dolárov. Takže rozdiel medzi USA a Európou je dvojnásobok 6 voči 12. No a to nás núti zamyslieť sa nad bridlicovým plynom, pretože takýto rozvoj cien sa predtým, sme predtým nevideli. No ale teraz sa vrátim k situácii v Japonsku. Ako som povedal, tak pred marcom, v januári, vo februári ceny v Japonsku a Európe vo Veľkej Británii a na japonsko-korejskom trhu. To začínalo na 10 dolároch. No a teraz a tu máme graf Mitsubishi Corporation, oni vedia, o čom hovoria. Tak 21. septembra cena vystúpila na 16 dolárov za milión BTU. A dnes je cena 17,5 dolárov za milión BTU. 6 mesiacov a situácia sa dramaticky zmenila. Otázka je, či si takéto ceny môžeme dovoliť. Japonsko možno áno, pretože je to bohatá krajina, ale Polsko nie. My nie sme bohatou krajinou. Nie sme zatiaľ bohatí, ale máme možnosti. No ale samozrejme ceny sú ceny, ale to nestačí. Musíme hovoriť tiež o dopite. Už tu bolo povedané, že tu obrovský rozdiel, čokoľvek sa stane, tak dopyt po plyne bude narastať, ako dopyt po všeobecne energiách. Ako v roku 2030 vyplníme túto medzeru bridlicový plyn. Samozrejme nebude jediným riešením, ale zaslúži si šancu. Treba využiť tento zdroj, ktorý v Európe máme, a to nie len v prípade Polska. Poznáme čísla z Polska, vieme, aké sú zdroje vo Francúzsku, ale v ostatných týždňoch Veľká Británia oznámila, že majú ešte väčšie zdroje, ako má Polsko. Takže dajme príležitosť bridlicovému plynu a pozrime sa na niektoré analýzy. Chevron na základe analýz McKenzie ukazuje cenu toho, čo bude stať výroba plynu v v Polsku 8 dolárov, možno trochu viac, a objem bude približne 40 miliárd kubických metrov. Možno celá Európa dokáže vyprodukovať 240 miliárd e, kubických metrov plynu do roku 2040. My nesúťažíme s Ruskom, nesúťažíme s Gazpromom, a nehľadáme nepriateľov alebo nebojujeme proti veterným plynom. My musíme vyplniť prázdny priestor, ktorá je veľmi veľa. No a politické otázky v neposlednom rade. Ja môžem povedať, že v Polsku Tino Pegeník spustila kampaň, aby sme nezahasili plameň nádeje. Je to len 140 hodín. Začali sme minulý týždeň a už sme získali viac ako 16 tisíc podpisov Poliakov, ktorí žiadajú, aby sa nezastavila nezastavilo výskum a využívanie brilicového plynu v Polsku, no a finančné dopady. A tu, sa, tu teraz hovoríme o, o správe Forfall Council a to je najoznávanejšie a najznámejšie nálezisko bridlicového plynu v USA. Je tam približne trilión kubických štôb. No a vytvorili veľa pracovných miest. No a finančné dopady, ešte raz veľmi, sú veľmi dôležité, keď sa pozrieme do roku 2030 a ako Európa budeme dovážať a takmer, e, dve, e, takmer 280 kubických metrov plynu. A keď budeme platiť len 10 dolárov za milión BTU, a tak približne 98 e, miliard dolárov opustí EÚ. Polsko dnes e, dováže 10 miliard metrov kubických no a s ohľadom na rovnakú cenu tak každoročne míňame E, posielame von z EÚ 3,5 miliardy dolárov. A to sa dá zmeniť. No, ja som presvedčený, že bridlicový plyn pomôže Európe a samozrejme zlepšíme klímu. No a pekne to zapadne do energetického systému, zvýšime tiež bezpečnosť energetických dodávok a vytvoríme pracovné miesta. Takže môžem povedať len jednu vec. Dajme si šancu využiť to. Ďakujem veľmi pekne. Herzlichen Dank. Ich gebe direkt dem nächsten Redner das Wort. Ďakujem veľmi pekne, dávam slovo rovno ďalej nasledujúcim rečníkovi, ktorým je pán Erik Von hlavný prevádzkový riaditeľ spoločnosti Quadrilla Resources. Pán Von, máte slovo. Hey, I'm Eric Vaughn, I'm the Chief Operations Moje meno je Erik Von. som eh, riaditeľom pre prevádzku eh, spoločnosti Quadrill Resources. Zrejme už mnohí viete, eh, kto sme, poznáte našu spoločnosť, počuli ste o nás, takže by som rád povedal niečo o našich činnostiach. A tiež by som chcel popísať e, ekonomický dopad na rozvoj. Mm, Quadril je spoločnosť, ktorá sídli v Británii, v meste Litchfield, bola založená v roku 2007. V súčasnosti máme navrtané dva vrty v Británii, vrtáme tretí a e, v celej, Brita- v celej Európe pardon, máme licenciu na e, vrty na ploche zhruba 6500 km štvorcových a e, máme v podstate v rámci spoločnosti integrované všetky činnosti, teda vlastné vrtné zariadenia, frakturáciu aj e, testovanie. Teraz vnímané prekážky rozvoja ťažby e, tohto typu plynu. Ľudia majú pocit, že nie sú dostatočné zariadenia, teda technológia, že je prekážkou príliš vysoká hustota obyvateľstva, že technológia nie je dostatočne otestovaná, že má negatívne vplyvy na životné prostredie, nie je tým pádom dostatok dôvery verejnosti a že e, tiež je veľkou obavou, že nie je dosť plynu na to, aby sa oplatila jeho, jeho ťažba. Takže e, budem sa snažiť vyriešiť niektoré z týchto problémov alebo vnímaných problémov. E, nedostatok zariadení. No, my využívame naše vlastné zariadenia, konkrétne vrtné zariadenie. No, niektoré sú vyrobené v Európe, niektoré v Kanade. Um, výroba napríklad ťažného vrtného zariadenia trvá asi 9 mesiacov. Uh, naše vrtné zariadenie je vyrobené v Taliansku. A vďaka týmto parametrom, uh, skrátka, máme možnosť to naše zariadenie presúvať podľa potreby, takže si vieme naplánovať prácu tak, ako je to potrebné a tým pádom tá ekonomická stránka veci e, je zvládnutelná. Teda my plánujeme vykonávať vrty či už povedzme v Polsku, Británii alebo v Holandsku. My nemáme problém Eh, realizovať tento vrt, teda pre, presunúť to zariadenie podľa objednávok, eh, podľa objednávok objednávateľa. A to isté platí pre frakturáciu. My plánujeme vybudovať eh, alebo teda nechať vyrobiť zariadenie frakturácie. Ak, ak ste nevideli, ako to vyzerá v praxi, tak toto je v podstate vrtná, vrtné zariadenie a stĺp v tomto prípade nad to vrtnou, alebo tá vrtná väža má 30 metrov. Tu je celkový pohľad na frakturačné zariadenie e, hore vľavo, toto modré, to sú nádrže na vodu. E, jedna vec, čo je tu troška odlišná, teda pri frakturácii v Európe, oproti Severnej Amerike, tu v Európe nemáme e, voľne, voľnú plochu vodnú, teda my využívame uzatvorené nádrže a potom tie, tie zvislé tanky, tak to sú sila na piesok, ďalej na zemi vidno 6 frakturačných Eh, jednotiek, dokopy 15 tisíc konských síl a um, dolu bolo vidno vrch vrtu. Um, ďalší problém, s ktorým, mm, ktorý, ktorý verejnosť vníma v súvislosti s touto ťažbou, je, že eh, v husto zaludnených územiach to nemusí byť celkom dobré. Ehm, my však uplatňujeme um, pri eh, vrtoch, ktoré obsahujú viacero vrtných zariadení, um, vzdialenosti, e, minimálne vzdialenosti a mnoho z našich zariadení e, splňa ešte prísnejšie štandardy, než sú bežne kladené na tento typ zariadenia, teda vzdialenosti a rozmery. Ten, tá vrtná plošina je veľmi kompaktná. Toto je napríklad obrázok jednej takéto takéhoto vrtného zariadenia v Británii, teda <laughs> tu, ako vidíme, tá hustota obyvateľstva asi nebude až taký problém. No a táto, tento obrázok to je niečo, čo kritici veľmi často ukazujú, e, že celá Európa bude vyzerať takto, keď sa pripustí e, ťažba bridlicového plynu, ale ono to takto určite nebude vyzerať, nie je to ani blízko pravde. Aj keby sa takýmto spôsobom v Európe dalo vrtať, pravdepodobne by to nebolo e, výnosné pre vrtnú spoločnosť, pretože Vrtný, vrtné zariadenie stojí od 400 do 500 tisíc eur, takže by sme zrejme nechceli e, navrtať 20 vrtov, ak, alebo teda umiestniť e, týchto 20 vrtov na 20 rôznych pozemkov, ak by sme to zvládli na jednom. E, toto je v podstate realita v Británii. Realita je taká, že sa v jednom zariadení využíva systém viacerých vrtov, tých, no, jeden, jednovrtné zariadenie tuto úplne vľavo, hore pri rieke a potom dolu uprostred, hneď pod tým písmenom, nad tým písmenom I e, a potom úplne vpravo hore, tam je vedľa tej bledej časti, tam vidíte jeden taký štvorček, to je taký, to je, to je teda vrtné zariadenie tiež. No, e, tu tieto viac vrtové e, zariadenia sú vzdialené niekoľko kilometrov od seba takže ten problém s prehustením určite nehrozí. Ďalší vnímaný problém alebo prekážka využívania tohto typu ťažby je, že frakturácia využíva tzv. nové alebo neotestované technológie, ale tie technológie sú tu už asi 60 rokov a v USA, v Severnej Amerike tak funguje minimálne, 6, minimálne milión takýchto vrtov, kde, sa, kde prebieha hydraulická frakturácia. Takisto frakturácia sa komerčne využíva v Spojenom kráľovstve a v Holandsku ono, e, niektoré technológie sa, sa menia, ale my e, momentálne e, uplatňujeme technológiu veľkého prietoku a viacúrovňového využitia tzv. masnej vody, ktoré, toto, táto technológia sa používala v 80. a 90. rokoch. A podľa štúdie EPA a tiež Rady pre ochranu podzemných vôd nebol konštatovaný žiadny problém s, to, s týmto vysokotlakovým hydraulickým frakturovaním toho podložia. Tu hore naľavo, to je jedna z prvých frakturačných jednotiek, kde som ja pôsobil. E, v podstate je to tá istá technológia ako tá, čo my využívame teraz, teda e, veľká viacúrovňová e, frakturácia s využitím tzv. slick water, teda akejsi masnej vody. A dolu vpravo je zase prvá, prvé veľké zariadenie tohto typu v Británii, na ktorom som sa podielal v roku 1992 Takže tá technológia nie je nejaká nová, nevznikla, nevznikla minulý piatok. Teraz ďalší problém, e, ktorý verejnosť vníma, je e, dopad na životné prostredie. Tu, e, najmä v Severnej Amerike, je dopad na povrchové vody. Lenže všetky tieto vrty sú utesnené, čiže um, my e, nemáme v podstate ani žiadne otvorené zásobníky na vodu, ani nejaký iný spôsob, ako by e, mohli akékoľvek produkty uniknúť do prostredia. Jednoducho ide o e, moderný, moderné vrtné zariadenie, kde sa tá frakturačná voda, alebo teda tá kvapalina recykluje a neuniká do okolia. A takisto sú samozrejme vykonávané sondy v okolí, ktoré zatiaľ nepotvrdili žiadny únik. A je veľmi dôležité chrániť nielen povrchové, ale aj podpovrchové vody a e, toto je možné zariadiť jednoducho dobrou konštrukciou frakturačného zariadenia a e, Európa má jedný z najprísnejších štandardov pre prevádzku, teda návrh a prevádzku takýchto frakturačných zariadení, takže e, tu je napríklad, tu je napríklad povinné, povinný trojitý obal niektorých prvkov toho zariadenia, čo v, napríklad v Amerike nie je. E, takže u nás v podstate e, vždy sa e, využívajú minimálne dve úrovne utesnenia predtým, než ten vrt sa dostane, alebo tá prerazí až k tým uhlovodíkom v, v hornine. V podstate vyplýva táto obava zo znečistenia životného prostredia skôr z neznalosti my sa snažíme samozrejme informovať o našej činnosti, e, poskytujeme údaje, poskytujeme informácie o e, chemických procesoch a o akýchkoľvek chemikáliách, ktoré využívame či už pri samotnom e, vrtaní alebo pri frakturácii. Toto, sa, toto sú samozrejme všetko látky schválené EPA, teda Agentúrou pre ochranu životného prostredia a um, podliehajú všetkým, všetkej legislatíve Európskej únie. My e, takisto organizujeme návštevy na týchto našich vrtných zariadeniach. E, záujem o tejto návštevy prejavili nielen um, pracovníci štátnych orgánov v Británii a ostatných krajín, ale aj bežní občania, farmári z okolia, e, v podstate susedia. Takže my sa snažíme e, ukázať otvorene, že máme takisto záujem na ochrane životného prostredia. Jeden z problémov, ktorý sa spomína, je objem používanej vody pri ťažbe bridlicového plynu. Ale ak sa pozrieme, že teda v podstate, ak sa pozrieme na celkový obraz, tak e, tento bridlicový plyn využíva v celom cykle e, menej vody, než povedzme uhlie alebo e, jadro využíva na výrobu elektriny, keď to teda zoberieme v podstate od vrtu po zásuvku. No a veľa ľudí sa domnieva, že pri frakturácii tá voda tam v podstate e, tečie, alebo sa tam tlakuje roky a roky, ale to nie je pravda, frakturácia prebehne raz a e, potom sa už z toho vrtu len e, ťaží plyn. No a mm, časom každý bude recyklovať tú tekutinu a tie tlaky sú aj ekonomické. Jednoducho my si nemôžeme dovoliť tú vodu púšťať niekam alebo čistiť ju tak, aby dosiahla požadovanú úroveň. Takže akýkoľvek ďalší operátor e, bude jednoducho tiež mať záujem na tom, aby tá voda bola recyklovaná. Um, my na to, aby sme zabránili uh, výtoku tejto kvapaliny, máme uh, separátor alebo separačné zariadenia uh, pri tých vysokoobjemových jednotkách medzi vysokotlakou vodou, aby sa teda nedostala do, do odvetrávacích eh, komínov a vyhorovacích šachiet eh, a tým pádom sa minimalizuje únik metánu do atmosféry. Eh, takisto mm, tento vysokoobjemový proces, ktorý využívame, maximalizuje separáciu plynu od vody, čiže nedochádza k tomu, čo bolo údajne problém v Amerike. Využitie chemických látok v tomto procese je následovné. Tuto vidíme podrobnosti. V podstate to zloženie je rovnaké ako pri našom prvom vrte. tu je vidno v podstate na obrázku, že je tam trojitá ochrana, teda ten vrt má tri obaly. No a teraz znova nejaký obrázok. Tu je separačná jednotka a tanky alebo nádoby, nádrže, do ktorých ide vratná voda. Toto všetko je priamo, priamo pri vrte je to v podstate chránené proti úniku, takže čokoľvek, čo sa vytečie, eh, pardon, čo vytečie, tak sa nedostáva ani do povrchových vôd, ani eh, do, do podpovrchových vôd. Eh, Napršená voda, voda dáže z a voda tá sa zberá a využíva sa v našom procese, tu v podstate zachytávame. Vec, ktorá sa tiež často spomína ako prekážka využívania tohto plynu je nedostatok alebo nedostatočný objem tohto plynu na to, aby to bolo Eh, rentabilné, ale my máme odhad v Británii, konkrétne v tomto povodí rieky eh, Bowland, alebo v tomto regióne, kde, sa, kde my sme začali ťažbu, zhruba 200 TCF plynu. Um, my samozrejme nevieme, koľko z tohoto odhadovaného množstva plynu sa nám podarí reálne vyťažiť, ale eh, preto máme v podstate navrtané skúšobné vrty my každopádne realizujeme všetky potrebné skúšky a analýzy, teda e, tak vyvrtané jadro sa analýzuje, ako aj e, všetky ostatné parametre. E, v oblasti Bowland je vydaných 165 licencií. A tu vidíme top mapu, kde je seismická databáza. Mm, tá mapa pokrýva oblasť zhruba 1200 km štvorcových. A teraz k ekonomickému dopadu e, ťažby brilicového bydu, e, plynu. Nezávislú štúdiu v Británii realizovala firma Regeneris Consulting, pričom e, pokiaľ sa bude predpokladať vybudovanie 40 zariadení s 10 vrtmi v priebehu 9 rokov, tak to vytvorí zhruba 5600 e, pracovných miest, pokiaľ ten e, program bude bežať do roku 2021, pričom e, najvyšší výkon bude dosahovať v roku 2016 až 2019 a očakávané daňové príjmy z týchto operácií budú predstavovať zhruba 6 až 7 miliard eur. No a toto sú peniaze, ktoré v podstate vláda dostane e, tu vidíme e, bezpečne uzatvorenú e, vyhorovaciu väžu na prvom vrtnom zariadení. To je v podstate e, väža, kde ten plameň nešľahá tak ako obvykle do atmosféry. Je to uzatvorená väža a ehm, je to v podstate zdroj, ďalší zdroj, ktorý budeme využívať aj v ďalších vrtných zariadeniach. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne rečníkom. A teraz tu musíme urobiť trošku šachy, pretože tu potrebujeme ďalších troch rečníkov. Takže zatiaľ ďakujem. Verlieren wir auch mal Zeit. Okay. Ja. Darf noch mal bitten. Chcel by som vás poprosiť, aby ste sa naozaj držali dohodnutého časového limitu, pretože ako vidíte, ostane nám potom veľmi malo času na otázky. To nie je odo mňa zlomyselnosť, ale takto to bolo dohodnuté vopred a prosím vás, držte sa toho. Teraz máme ďalších troch rečníkov. Ide skôr o budúce technológie, vývoj a potenciál. A máme tu troch pánov, ktorých sme pozvali. Sú to páni s rôznou pozíciou. Ako prvý bude hovoriť pán Robert, Robert Howard, profesor z New Yorku. Takže nech sa páči, máte slovo. The... Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť prehovoriť dnes pred vami. Ja som veľmi rád, že som sa mohol prísť zo Spojených štátov a uh, som veľmi rád, že budem môcť hovoriť o viacerých záležitostiach z pozície vedca a z pozície človeka, ktorý sleduje vývoj v USA, e, pričom sa budem zaoberať aj výhradami týkajúcimi sa ochrany životného prostredia um, a emisí skleníkových plynov Takže ja dúfam, že to bude zaujímavé aj pre vás. Ja možno troška budem protirečiť predchádzajúcemu e, prezentátorovi, ale podľa môjho názoru všetci, alebo teda mnohí z nás, e, ktorí skúmame situáciu v USA, mnohí z nás sa domnievajú, že e, ťažba tohto bridlicového plynu je novou technológiou, pretože existujú v podstate dve <clears throat> technológie E, vysokoobjemové e, hydraulické frakturovanie prostredníctvom vlastnej vody s horizontálnym presným vrtaním, ktoré e, sa uplatnilo v Texase prvýkrát asi pred 15 rokmi a potom maloobjemové, mal, maloobjemová frakturácia. Ja uvediem len niekoľko čísel pre priemerný vrt, tak ako v súčasnosti v USA sa to deje. Ten vrt spotrebuje asi 20 miliónov litrov vody na jeden vrt teda 16 e, vrtov na jedno zariadenie, to je pomerne veľa, ale e, v podstate asi pred desiatimi rokmi e, tá frakturácia používala zhruba 300 tisíc litrov vody, takže je to v podstate veľmi náročný proces, čo sa týka vody. Tá voda sa vracia samozrejme na povrch a tam je potrebné v podstate extrahovať z tej vody ešte ďalšie rôzne látky. Ale vzhľadom k tomu, že ten proces je nový, ten, ten proces vznikol, bol vytvorený asi pred 15 rokmi v, Lexas, v, v Texase. A tam e, sa e, využíva najmä pole Bernard Shale a e, v USA je to skrátka relatívne nová vec, nová technológia. Tro, nejaký rozmach zaznamenala až v uplynulých 3 či 4 rokoch, ale aj pre nás v USA je to relatívne nová vec a pre vedcov je to celkom nová vec. Čiže e, zatiaľ nie sú dostatočne e, stabilné a bezpečné, bez, bezpečné štúdie, e, ktoré by hodnotili dopad na životné prostredie za uplynulých 6 až 8 mesiacov. Bolo publikovaných niekoľko štúdí, niekoľko materiálov a to nie je veľa. Takže čo, čo vieme? Miestna, miestne znečistenie vzduchu je problém. Ozón, benzény, teda znečistenie zo strojov, to je jednoducho vec, ktorá tam je. Ďalej kontaminácia povrchových vôd a takisto popovrchových vôd, tá je takisto problémom. A tu najväčší problém, ktorý my sme identifikovali, je, čo sa deje s odpadom z frakturácie, teda v podstate s tým, čo sa vracia z toho vrtu. Momentálne odvetvie e, vrtné vraj recykluje všetko, alebo väčšinu, ale e, nie je to celkom tak. Minimálne z Pensylvánie e, prichádzajú správy, teda že výpo, podľa výpočtov asi 50 vody sa recykluje, ale e, keď sa potom skúmala táto vec, tak e, sa ukázalo, že to je skôr asi tak len 2,6 To sú výpočtové veci, to sa nedá všetko zistiť úplne presne na mieste. Každopádne e, zistilo sa, že, čistia, že čistiare neodpadových vod v, v Pensylvánii zaznamenala obsah látok, ktoré sa používajú pri frakturácii Takže to, čo sa deje v Pensylvánii, je možné, že sa deje všade. Každopádne to číslo recyklácie, ktorú e, vrtné spoločnosti uvádzajú, tak e, to zatiaľ pravdepodobne nie je dosiahnuté. E, takisto kontaminácia povrchových vôd metánom a zemným plynom je vecou, ktorá je známa. Možno ste videli plyn Gasland, čo si možno <laughs> ľudia pamätajú asi najviac, že tam človek otvoril kohútik a zapálil vodu. Je to taký troška senzácie, chtivý obrázok, ale v podstate to ukazuje, že vo v pitnej vode sa nachádza metán a zemný plyn. Ono je ťažké v, v tomto konkrétnom prípade, či je e, dôvodom ten vrt, ale v roku 2011 bol publikovaný v, vo vedeckom e, žurnáli e, Proceedings of the National Academy of Sciences bol publikovaný materiál týkajúci sa, alebo teraz skúmajúci kontamináciu pitnej vody metánom pri týchto vrtoch. A e, tu, sa, tu v podstate tento materiál ukazuje, že e, s, s približujúcou sa vzdialenosťou a s menšou vzdialenosťou od vrtu sa môže e, objaviť vo vode viac metánu, viac a viac metánu. Ale ak žijete do jedného metra od vrt, aktívneho vrtu, a to sa týka Pensylvánie a New Yorku, tak štúdia ukazuje, že pravdepodobnosť zvýšenej úrovne metánu v pitnej vode je až 75 A E, tu je takmer isté, že e, to, táto zvýšené množstvo metánu v pitnej vode je dôsledkom tejto vrtnej aktivity. Takže e, vedecké, vedecké údaje potvrdzujú tú ľudovú obavu, že ten metán skutočne vo vode je. Teraz sa môžeme pozrieť na to, prečo sa to vlastne deje. Mm, tam ten mechanizmus toho, ako sa metán môže dostať do vrstev pôdy, z ktorých je potom čerpaná pitná voda, e, tak je približne takýto. Tá štúdia, o ktorej som hovoril, e, to neskúma, tam jednoducho sa skúma len, len ten dôsledok, teda, že ten metán je v pitnej vode. No a teraz k emisiám skleníkových plynov, teda metánu a ďalších. E, tu asi pred dvomi rokmi moji kolegovia, v podstate ja a moji kolegovia sme publikovali štúdiu, týkajúcu sa znečistenia vzduchu e, z týchto vrtov produkujúcich, e, produkujúcich bridlicový plyn. Toto je zhrnutie, ktoré je v podstate reprodukované z časopisu Nature. Tam to bolo publikované asi pred trojmi mesiacmi. No a tu sa ukazuje, že to, to, to, to, ten tmavý podiel, to, je, to sú priame emisie CO2. Naľavo máme odhad e, pri ťažbe brilicového plynu, uprostred konvenčného plynu a e, celkom nápravo uhlia. Čiže na jednej strane je tam e, CO2 emitované pri spalovaní týchto palív a na druhej strane sú tam potom tie zložky emisí skleníkových plynov, ktoré vznikajú pri ťažbe. Ale tam CO2 je pre brilicový plyn celkom norme. Problémom je skôr metán. Metán e, ten môže predstavovať e, riziko, pretože aj malé emisie do atmosféry môžu znamenať pomerne veľký dopad e, a ten metán je tu reprezentovaný takou rúžovou farbou. Dopad metánu na celkový skleníkový vplyv týchto polí vyváži až preváži vplyv CO2. A tento konkrétny graf, ten ten sleduje 20-ročný cyklus e, využívania takto paliva. Čiže e, na tomto, v tomto časovom horizonte sa ukazuje, že aj pri tom najnižšom odhade emisí metánu a CO2 v prípade bridlicového plynu, a to je, to je teda za použitia najlepších e, možných technológií, teda v podstate, že sa bude robiť skutočne to najlepšie, čo sa dá, tak aj vtedy ten skleníko, tie skleníkové plyny produkované pri ťažbe aj spotrebe bridlicového plynu sú vyššie než e, v prípade, povedzme, um, spalovania nafty alebo uhlia. Takže tieto údaje sú zatiaľ obmedzené, respektíve vychádza sa do veľkej miery z odhadov a modelov, ale viem e, pohovoriť o detailoch e, toho, ako tieto údaje boli získané. Nie sú tým pádom úplne nedôveryhodné. Ale to hore, to, čo som práve ukázal, to je len akési zhrnutie my budeme publikovať konečnú štúdiu v apríli, pardon, tá teda publikovala sa v apríli. Každopádne, tu hore vidíme 20-ročný horizont e, emisie skleníkových plynov, dolu vidíme e, emisie v horizonte 100 rokov. A tu mm, sa vplyv metánu podstatne znižuje v tomto horizonte. Prečo? No relatívne preto, lebo metán nezostáva oproti CO2 tak dlho. E, zotrváva tam zhruba len asi 10 rokov, pričom CO2 zotrvá v atmosfére asi 100 rokov. Takže e, z krátkodobého hľadiska emisie metánu sú o mnoho väčší problém než CO2, ale z dlhodobého ten význam klesá. Takže mm, aj e, v tom storočnom horizonte ten e, bridlicový plyn aj pri najnižšom, aj pri najvyššom odhade je porovnateľný s uhlím. No a teraz Um, prečo je metán dôležitý? Vedci, ktorí sa zaoberajú klimatickými zmenami, sa veľmi obávajú, že svet sa blíži k určitému bodu zlomu v klimatických zmenách. To znamená, v nasledujúcich dekádach 20, 10, 20, 30 rokov, nevieme koľko, je, nemusí to byť 100 rokov, môže to byť aj skôr. Jednoducho môžeme, môžeme dospieť do, do bodu zlomu, eh, kde súčasný klimatický systém sa zmení a tá zmena môže viesť k systému, ktorý nebude priaznivý pre naše súčasné polnohospodárske metódy. A e, my by sme chceli predísť e, nepotrebnému hromadeniu skleníkových plynov a iných e, prekurzorov oteplovania tak, aby sme oddialili alebo vyhli sa tomuto bodu zlomu Mm, tu môže dojsť napríklad k ohrevu arktických regiónov, kde e, môže dojsť k obrovským únikom e, metánu, ktorý je momentálne uväznený pod vrstvou ľadu. E, toto môže znamenať práve ten zlom, tu môže dojsť skutočne k zlomovej zmene klímy. Každopádne nám ide o, práve preto nám ide o krátkodobé účinky na ozonovú vrstvu a na skleníkový efekt a z tohto pohľadu bridlicový plyn je práve veľmi, veľmi zlou voľbou. Eh, ako som povedal, táto štúdia, ktorú sme publikovali, bola prvá eh, komplexná štúdia, eh, ktorá prešla vedeckým skúmaním, teda bola publikovaná v, v, vo vedeckom časopise s vedeckým preskúmaním. Ale táto štúdia v podstate prvá aj v iných ohľadoch. Ja viem, že odvtedy bolo vydaných niekoľko štúdí, ale ako vidíte, všetky v podstate sú publikované v roku 2011. Ehm, jedna štúdia tej autorom je vedec, ktorý pracuje pre kanadskú vládu. E, v podstate Skon zastáva podobný názor, Žiang a ostatní e, prišli k veľmi podobnému záveru. E, potom je tu štúdia Inštitútu World Watch a štúdia Wigliho, a tieto dva materiály vyšli len v auguste. No a pozrime sa na porovnanie týchto rôznych štúdií tých údajov tam veľa, ale chcem, aby ste sa pozreli na detaily. Čiže pozrime sa na rozdiely v týchto štúdiách, a, e, teda rozdiely, ktoré ovplyvňujú aj závery týchto vedcov. E, v prvom stĺpci e, vidíme tie, tie, tie časové škály, ktorými sa zaoberajú jednotlivé štúdie. My sme napríklad skúmali teda aj časový horizont 20, aj 100 rokov. Wigley takisto, v podstate ten skúma škálu od 0 do 200 rokov, ostatní skúmajú len storočie ako, ako svoj časový horizont, teda tam v podstate tie, tie, ten význam metánu klesá. E, ďalej GVP to je e, potenciál globa, globálneho oteplovania. Um, my sme zohľadnili metán. Metán je v podstate e, horším alebo vážnejším plynom z hľadiska vytvárania skleníkového efektu než CO2. A tretí stĺpec zvažuje Eh, produkciu tepla alebo elektriny. Niektorí eh, z týchto autorov tí prihľadajú len na produkciu elektriny, teda zanedbávajú teplo. Um, pokiaľ ide o čísla týkajúce sa metánu produkovaného z plynu, eh, my využívame najnovšie čísla zo štúdie publikované v časopise Nature. Ostatní, alebo teda niektorí Hughes tiež, ale ostatní využívajú staršie čísla. No a E, nové, nové e, preskúmenie alebo nová štúdia IPCC e, zohľadní toto novšie číslo. No ešte k tomu, k tej výrobe elektriny a tepla, väčšina plynu na svete sa používa na výrobu elektriny, ale my skúmame aj efekty tepelné, A, a teraz k emisia metánu tam my využívame vyšší rozsah, e, tri ostatné štúdie nižší. Ten rozdiel je, že my vychádzame z údajov americkej EPA, ktorá, e, ktorá stanovila určitú, určitú strednú hodnotu, tá je uprostred toho nášho rozsahu. Keď sa to porovná s, e, s uhlím, tak treba samozrejme vedieť, koľko emisí metánu je aj z výroby a využitia uhlia. Takže tieto čísla zase sú v poslednom slovci. No a kam sa dostávame? Tie modré čísla e, v podstate uzavreli, e, alebo teda prišli k záveru, že um, bridlicový plyn je horší než uhlie, teda určite v horizonte tých 20 e, rokov a pravdepodobne aj v horizonte 100 rokov. A títo traja červení prišli k tomu, že bridlicový plyn je lepší než, plyn, než uhlie. Uh, Nebudem vás zdržiavať, ale e, priblížil by som ešte jednu vec. Pokiaľ ide o odhad množstva bridlicového plynu, um, ja len poviem, že v Spojených štátoch sa odhady za posledných 5-6 týždňov znížili pomerne e, radikálne v dôsledku nového geologického prieskumu USA, teda publikovania výsledkov prieskumu. A momentálne sa hovorí, že Eh, predchádzajúce odhady ministerstva energetiky boli až 5-násobne eh, precenené, prehodnotené, takže teraz je ten súčasný odhad 5 krát nižší. No a teraz rýchlo preskočím k záveru, aby som, eh, aby som nenaťahoval čas. Bridlicový plyn je nový, je to experimentálna vec a, a nesie za sebou veľké ekologické rizika. Um, produkcia skleníkových plynov je vyššia než v prípade iných fosílnych palív, aj e, v prípade, že zohľadníme tie ostatné štúdie, kde to vychádza pozitívne, pokiaľ sa pozrieme na dlhší horizont, teda 50 rokov, e, pardon, na kratší horizont 50 e, rokov a menej, a dostupné zdroje môžu byť nižšie, než jeho propagátori uvádzajú. Takže ďakujem za pozornosť. Next is Mr. Pister. Teraz pán Pister, profesor pro hydrogeológiu z Univerzity v Montpellier. Musíte hovoriť do mikrofónu. Dobrý deň, dámy a páni. Ďakujem veľmi pekne. Som profesorom hydrogeológie z Montpellier a zameriam sa na environmentálne úlohy a výzvy zachovať vodné zdroje. Myslím si, že je to veľmi dobre načasované s tým, čo nám hovoril Prechádza srdečne pán Howard. Vidíme tu tri výzvy, tri problémy. Prvý z nich, o ktorom sme počuli, je objem vody, ktorý je potrebný na hydraulickú frakturáciu. Potom je tu problém kvality vody a znečistenia. A to som rozdelil na dva problémy. Priame znečistenie vody a nepriame znečistenie vody. V prvom rade budem hovoriť o množstve vody, ktorú treba na frakturáciu. Už sme o tom hovorili. 10 až 20 tisíc kubických metrov pre každú studňu treba. A aké sú zdroje tejto vody? Povrchová voda a podzemná voda. Povrchová voda stačí na celosvetovej úrovni, lenže problém nastáva, keď treba eh, preniesť túto vodu na miesto, kde dochádza frakturácii buď nákladnými autami alebo potrubím. Toto je celá ďalšia otázka, ktorej sme sa zatiaľ ešte nedotkli, ale treba ju zobrať do úvahy. Napríklad eh, prietok rieky Rona je 1800 m kubických za sekundu a to nie je naozaj veľmi veľa eh, v porovnaní s veľkou riekou, ale je to pre daný región eh, veľké množstvo vody. Pokiaľ ide o podzemnú vodu, Môžete sa vyhnúť e, nákladom na dopravu, ak máte miestne zdroje podzemnej vody. Buď použijete vodu z miestných zvodnených horizontov, čo sú vlastne všetky zdroje podzemnej vody, alebo použijete nové zdroje. Takže buď použijete existujúce alebo nové zdroje e, podzemnej vody. A táto voda sa dá použiť aj na e, pitné účely, aj na polnohospodárstvo. Takže tu dochádza ku konfliktu. Preto sa treba radšej obrátiť na nevyužívané vodonosné horizonty, ale aj tu nastávajú problémy. Pretože niekedy sa nedá vyhnúť únikom vody z týchto vodonosných vrstiev. A preto si myslím, že sa dá obmedziť účinok a dajú sa aj riadiť tieto toky vody, ale objavuje sa tu ďalšie technické problémy. Teraz, keď sa pozrieme na znečistenie, venujeme sa najprv priamému znečisteniu vody. Povrchové vody sa dajú znečistiť a Voda stekajúca z pozemkov sa môže znečistiť, ale aj podzemná voda sa môže znečistiť. A táto voda môže potom ovplyvniť podzemné vody a hladinu podzemných vod. Potom je tu otázka e, výtoku e, vody, e, ktorá bola použitá pri frakturácii a potom je tu ešte otázka náhodných priesakov, a môže to byť aj znečistenie, ktoré vyplýva z využívania iných priemyselných e, kvapalín e, v oblasti vrtu. Určite sa dajú nájsť nejaké riešenia. Dali dalo by sa nejak utesniť e, okolie vrtu, ale nie sú tam nejaké záruky. No a potom je tu znečistenie hlbokých vrtov, e, ktoré môže vyplývať z zlého utesnenia samotného vrtu a studne. Videli ste už e, slajdy, ktoré ukazovali, ako môže dojsť k úniku produktov do zvodnených horizontov. A to môže spôsobiť obrovské problémy. A ďalší problém, ktorý sa objavuje, je e, nekontrolovaná frakturácia, neregulovaná frakturácia. V takomto prípade e, fraktúry, ktoré vznikajú pri frakturácii, môžu slúžiť ako miesto, kde uniká voda alebo iné látky. Potom je tu ďalší e, problém, a to je e, reaktivácia prirodzených fraktúr a únik produktov z jednotlivých bridlicových vrstiev. Tieto produkty potom môžu e, znečistiť aj e, povrch. Potom sú tu opustené studne a Tesnenie týchto e, studní alebo vrtov e, sa môže časom rozložiť a opäť môže dojsť k znečisteniu zvodnených horizontov. E, súhrne možno povedať, že je tu množstvo rôznych rizík a možno by sa dali nájsť technické riešenia, ale zrejme sa budú dať len veľmi ťažko realizovať v závislosti od geologických pomerov eh, v daných miestach. Ďalší problém, ktorý sa zrejme menej spomína, je nepriame znečistenie vody. Existuje niekoľko publikácií, ktoré sa venuje aj tomuto typu znečistenia. A nepriame znečistenie vody obsahuje rôzne druhy znečistenia, môže byť hĺbkové alebo povrchové znečistenie. Pozrieme sa najprv na povrchové nepriame znečistenie vody. Úniky, e, pardon, vrstvy bridlíc majú konkrétne chemické zloženie. E, sú bohaté na chemické prvky, obsahujú veľa ílu a Organické látky a IL môžu obsahovať chemické prvky a môžu ich tam udržiavať. Môžu tam byť aj radioaktívne prvky alebo ťažké kovy, napríklad talium, olovo a ďalšie radioaktívne prvky, urán a tak ďalej. Napríklad na juhu Francúzska sme mali prípady, kde v usadených bridliciach e, bol urán, pretože nedaleko sa nachádzali uránové bane. Ak sa teda studne nachádzajú v takýchto oblastiach, môžu ľahko uvoľňovať takýto druh prvkov, ktoré tam sú e, pôvodne, ale bez e, pôsobenia človeka by sa neuvoľnili. tieto prvky sú nemobilné, pokiaľ tam nedochádza k vrtaniu alebo pumpovaniu vody, ale po zásahu človeka sa uvoľňujú všetky tieto prvky. A takto sa dostanú až na povrch, čo znamená, že na povrchu nájdete talium, olovo, arzen, selen a s tým sú spojené mnohé uh, E, problémy, pretože sa musíte postarať o riadne odčerpanie týchto vôd, recykláciu a ďalšie riešenie týchto prvkov, aby ste sa vyhli poškodeniu životného prostredia. Takisto sú tu aj prvky plynov, ktoré e, môžu byť spláchnuté spolu s vodou a takisto znečistiť vodu alebo pôdu hydraulická fraktorácia má e, pomôcť vyťažiť e, plyn z bridlíc a tým sa menia hydrodynamické parametre jednotlivých vrstiev e, bridlíc a takisto to menia chemické zloženie a radioaktívnu rovnováhu. Čo znamená, že v rámci týchto jednotlivých vrstiev predtým nemabilné prvky sa môžu uvoľniť a v najhoršom prípade sa potom dostanú až na povrch. Hlavne keď sú tam rôzne geologické zlomy, ktoré umožňujú, aby sa tieto prvky dostali na povrch. A môžu sa ocitnúť v povrchových vodách keď sa napríklad pozriete na minerálnu vodu, ktorú máte eh, pred sebou, vidíte, že eh, ju ťažili z hĺbky niekoľko tisíc metrov, ale pritom tam už mohlo dojsť k uvoľneniu týchto látok z bridlic. Voda môže putovať dlhú cestu pod zemou, kým sa dostane na povrch a kým sa dostane do fliaž. A preto rizika priamo súvisia s geologickými podmienkami. Neviem, o nejakom technickom riešení, ktoré by sa tu dalo odporúčať. Jednoducho sa treba snažiť e, znova odčerpať produkt, ktorý uniká, ale keď dojde k narušeniu zásob e, bridlic, tak e, tam veľmi nie je ako dostať tieto škodlivé látky odtiaľ preč a nemáme na to riešenie. Tu vidíte mapu juho-východného Francúzska. A ja sa najprv e, sústredím na túto oblasť. Je to zrejme oblasť, ktorú najlepšie e, poznáte a ja, lebo ja odtiaľ pochádzam. Je to v oblasti Stredozemia. A v tejto oblasti Máme vodonosné vrstvy, kde znečistenie prechádza z jednej vrstvy do druhej veľmi rýchlo. Sú to krasové vodonosné vrstvy a tieto tvoria e, túto oblasť. Sú tam aj hlboké geologické zlomy, kde jednotlivé vodonosné vrstvy sú spojené. A z hlbokých vrstiev sa takto voda dostáva do vyšších e, vrstiev. Tuto je ďalšia mapa tejto oblasti. Vidíte tu jednotlivé zvodené horizonty a takisto vidíte aj e, hustotu obyvateľstva. Prečo máme práve tu e, tieto vodonosné vrsty, prečo ich najviac využívame, pretože je tu veľká hustota obyvateľstva, ktoré treba zásobovať pitnou vodou. A tu sa často nachádzajú tie najlepšie zdroje pitnej vody. Ja som z Montpellier a tuto je e, vodonosná vrstva, ktorá zásobuje 400 tisíc obyvateľov modrou farbou vidíte krasové e, zvodnené horizonty a zelenou farbou vidíte nepriepustné vrstvy a vidíte, akým spôsobom preteká voda a vidíte, že môže tiec cez iné vrstvy, skôr ako sa začne ťažiť na povrchu pre účely výroby pitnej vody. 13 vody 30 eh, vody pardon, prechádza cez eh, hlboké zlomy, eh, ktoré sa nachádzajú v hĺbke viac ako 3000 metrov. A presne to je hĺbka, v ktorej má dôjsť ťažbe bridlicových plynov. Vidíte, ako tu tečie voda, červené šipky e, to ukazujú a 13% vody sa čerpá odtiaľto. Čo si teda musíte uvedomiť je, že ak zmeníte parametre e, týchto rôznych geologických vrstiev a urobíte to tak, že tam napompujete produkty, ktoré sa tam nenachádzajú v bežných podmienkach a budú obsahovať rôzne chemické a radioaktívne prvky, tak otvárate pandorínu skrinku a jedného dňa zistíte, že tieto prvky sa nachádzajú vo vode, ktorú pijete. Takže na záver by som chcela povedať, že vplyv na objem zdroja môže byť obmedzený, ale ide tu o riziko pre kvalitu zdroja. Neviem, či technické zlepšenia budú môcť eh, primerane znižiť tieto rizika. A takisto neviem, či si budeme vedieť poradiť so zvyškovými chemickými prvkami. Eh, v každom prípade Pre každú lokalitu treba urobiť geologické a hydrogeologické štúdia a analýzy, aby sme vopred vyhodnotili rizika aby sme zistili, či tá energetická hodnota vyvaží e, možné dôsledky. Potom treba vybudovať siete vodných systémov, e, v ktorých sa bude riešiť aj voda po ťažbe bridlicových plynov. Ako som vám vysvetľoval, tie zvodnené horizonty tečú veľmi pomaly. Niekedy trvá celé roky alebo desaťročia, kým sa voda dostane na povrch. A tá voda sa nakoniec z tých vrtov a studní dostane na povrch. Ďakujem veľmi pekne. A potom tu máme posledného odborníka. Je to pán Rajnike eh, z Klaustalu. Nech sa páči, máte slovo. Ladies and gentlemen, thank you. Dámy a páni, ďakujem veľmi pekne za príležitosť prehovoriť pred vami. Ja by som sa rád teraz predstavil. Volám sa Kurt Reineke, som sa Univerzity Klausthal. Už 20 rokov, alebo 20 rokov som pracoval v priemysle. V 70. a 80. rokoch som sa zaoberal frakturáciou. Už približne 10 rokov som na univerzite v Klaustáli. Verujem sa výskumu a vývoji. No a hm, budem hovoriť o bridlicovom plyne, o jeho ťažbe a výrobe, ďalej o ekologických otázkach a potom prejdem k záveru. Takže uh, bridlicový plyn je jeden z nekonvenčných plynov, ktorý máme k dispozícii. Uh, nie plyn je nekonvenčný, ale tá technológia, technológia na jeho výrobu náleziska sú, sú nekonvenčné. Keď sa tam nepodporuje prúdenie a potrebujeme najmodernejšiu nekonvenčnú technológiu na ťažbu. A teraz by som sa rád chcel zamerať na potenciál. Čo vidíte, tu je bežný bežné nálezisko a vidíme, že tieto sú, majú vysokú priepustnosť a kvôli im veľkým pórom, ktorých ľahko, ľahko prúdi plyn vlastnosti betonového chodníka alebo ciest sú oveľa horšie a ich priepustnosť je vyššia ako bežných nálezisk, ale sú oveľa priepustnejšie ako nepriepustné piesky alebo nízkopriepustné piesky, no a tie sú ešte priepustnejšie ako bridlicové, takže bridlicové náleziska sú veľmi ehm, málo priepustné a plyn sa z nich nedá eh, získavať bez eh, najmodernejšie technológie, avšak majú veľký potenciál. Bridlicový plyn sa v Nemecku nachádza v Nemeckej kotline, v Wilden, Posidonia a Veronika Boniferes. No a nachádzajú sa teda v severnom Nemecku v hĺbke približne 800 až 3000 ehm, metrov, ehm, veľmi vzdialené od, od pitnej vody, ktorá je pod zemou niekoľko 100 metrov iba. To nadložie obsahuje viacero neprepustných vrstiev, tie sú tu naznačené modrou a červenou farbou a bridlicový plyn sa nachádza hĺbšie, ako je tu naznačené. Rozsah, rozsah nálezisk je obrovský. A tuto vidíte takou, takou fialovou farbou naznačené, kde sa nachádzajú náležiska, možné náležiska zelenou a červenou sú naznačené náleziska plynu a ropy. BGR a GFZ súčasne hodnotia náleziska. E EIA hovorí, že v Nemecku sa dá vyťažiť až 230 miliárd metrov kubických sú nekonvenčné zdroje dosahu výskumu 40 násobku e, súčasnej e, ročnej e, produkcie. Vidíte, že veľkí hráči sú Polsko 5,3 miliardy kubických metrov a Francúzsko, Norsko a Švédsko. Čo treba tiež povedať, že komerčné, zásoba komerčných plynov je 4550 miliárd kubických metrov. To je približne tretina zdrojov alebo tretina toho, čo sa nachádza v bridlici. E, bridlicový plyn je prírodný plyn, alebo zemný plyn v, v rôznych skalných útvaroch. Tie, tie bridlice sú zakryté nepripustnými vrstvami a potenciál je väčší ako v súčasnosti známe rezervy bridlicový plyn sa získava zo studní a studne sa budujú na to, aby sa získaval tento plyn a ťaží sa pomocou rôznych ocelových, ocelových rúr. Kvalita sa skúma prostredníctvom tlakových testov, no animáciu, ktorú ukazoval eh, môj kolega, tak eh, plyn môže ísť do vyšších vrstiev pitnej vody, ak eh, technológia zlyhá. V prípade ťažby treba používať eh, frakturáciu, hydraulickú frakturáciu na to, aby sa získala plyn. Táto technológia nie je novinkou, používa sa od 40 rokov 20. storočia. No a frakturácia sa používa v Nemecku, to vidíte na tomto obrázku, má to dve krídla ako motív rozvíja sa technológia na ťažbu bridlicového plynu no a súhlasím, že bridlicový plyn na to, aby, bol, aby sa dal získavať, treba vykonávať veľkú frakturáciu a mať vysoko vý, výkonné pumpy, aj keď myslím, že 20 tisíc kubických metrov na jednu studňu eh, je už veľké číslo. Zdá sa, že v Nemecku od 60. rokov sa používa frakturácia a používa sa približne v 300 studniach od 70. rokov vo väčšom, vo väčšom množstve na získavanie plynu z nízkopriepustných pieskov. V USA to bolo možné získať bridlicový plyn, bridlicový plyn pomocou hydraulickej frakturácie v roku 2005 Eh, eh, dokázali vyprodukovať 17 miliárd metrov kubických na rok. A v Nemecku priemerný zisk je eh, to približne 10 tisíc metrov kubických na jednu stúdňu. Produkcia bola v USA obmedzená a využívanie technológie alebo využívanie ťažby bolo možné kvôli rozvoju nových e, technológií, ako som povedal, horizontálne vrtanie a možnosť e, multifrakturácie alebo viacnásobnej frakturácie. Na ďalšom obrázku vidíte vystupujúcu vrstvu náleziska brlicového plynu preferované vlastnosti. Tento je laminovaný, alebo tie bridlice sa frakturujú na veľmi malé časti, má, je tam množstvo trhlín a kľúčom úspešného využívania je systém fraktúr, či už prírodzený alebo umelo vytvorený. Tu vám ukážem model takéhoto systému a tu vidíme vrstvu ílu a model malých častí, menších blokov, do ktorého injektujeme frakturačnou, frakturačnou tekutinu. Tým sa vytvoria trhliny v bridlici. No a keď začneme produkciu, tak odplyníme bridlicu a najskôr pomocou tekutiny, potom prostredníctvom tých trhlín. Rozvoj technológie ktorý sa využíva v USA. Vidíte na tomto obrázku. To ukazuje rozsah Barneta, Barnetovej bridlice. Vidíte tam, jaké je 15 km a vidíte oblasť, ktorá sa rovná 5-násobku veľkosti Luxemburska alebo 40 Belgická bolo tam navrtané, do roku 2008 tam bolo navrtané približne 10 tisíc studní. A vidíte, do roku 2000, do roku 2000 boli studne dané vertikálne, do roku 2005 to bol vymysmerný od roku 2005 to bolo horizontálne a dnes sú trendom horizontálne viacnásobné vrty alebo studne. No a to rovnaká mierka, ako ste videli predtým, ale tá oblasť, ktorú vidíme teraz, je Severné Porínsko, Vestfálsko, približne 90 tisíc studní je tam celkovo. Tie sú pličie, studne sú pličie, ale vysoká hustota studní nie je žiadnou novinkou ani v Nemecku. Kľúčom, ako prekonať výzvy, je znižovať náklady a znižovať náklady pre budovanie studní a frakturáciou v Nemecku bežne niekoľko iniciatív, hlavne v kontexte nie britlicového plynu, ale v kontexte eh, geotermálnej energie, ktorá si tiež, ktorej zisk si, eh, získavanie si vyžaduje tiež eh, nízkonákladové vrty. Frakturácia od 60. rokov minulého storočia je osvedčená technológia a horizontálne studne a frakturácia poskytujú technológiu na získavanie brilicového plynu environmentálna kompatibilita. Všetky opatrenia musí byť, musia byť zlučiteľné s ochranou životného prostredia. A to nadlože musí obsahovať bariéry pre prúdenie. Treba zaistiť tiež tlakový rozdiel, aby tekutina stúpala. Treba zvýšiť tlaka v skalnom útvare, ale my chceme produkovať bridlicový plyn a znižovať plyn. A prečo by sa, a prečo by sa tekutina mala, mala stúpať v tých prasklinách do iných vrstiev. No a tekutina musí byť kompatibilná s príslušným prostredím, a treba znižovať jej objem. Tekutina sa dá využívať viackrát v rôznych studniach. Zloženie typickej tekutiny na používanie frakturácie 90% je voda, približne 9% približne 9% sú potom iné, iné látky. Niektorí ľudia tvrdia, že dokonca že sa dá dokonca piť. Tie aditíva nie sú toxické, ale používajú sa v každodennom živote. Priemysel by však mal hľadať aj nové možnosti, bez použitia iných aditívov v Nemecku. V minulosti e, sme nepoužívali tú masnú vodu, už sa, to, už sa o tom hovorila, masná voda sa používa niekde inde od 80. a 90. rokov, ale to umožňuje znížiť počet aditív a umožňuje to tiež znižovať koncentráciu, tak ako to vidíte na tomto obrázku. No a teraz e, dopady na na životné prostredie. Nadložná nepriepustná vrstva. nadložie musí obsahovať e, nepriepustné, nepriepustné vrstvy. No a na tomto obrázku vidíte vec, ktorá je v Európe nepripustná. A treba prejsť od vertikálnych studní k nejakým multilaterálnym studiem, kde sa viackrát využíva frakturácia. No a v závere môžeme dospieť až k takejto situácii, kde e, sa pomocou jednej studne e, dá získavať plyn z niekoľkých kilometrov štvorcových e, bridlice. No a teraz zhrnutie 3. Kompatibilita environmentálna kompatibilita, treba bezpečné studne na to, aby sa dali by sa dala opätovne využívať e, tekutina. No a súčasné, e, súčasné zásoby komerčných plynov sú menej ako 5000 e, miliard kubických metrov, no a zdroje bridlicového plynu sa odhadujú, že sú väčšie ako 15 miliard kubických metrov, zdroje bridlicového plynu sa odhadujú na 50 násobok súčasnej európskej produkcie plynu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A opätovne sa musíme, opätovne musíme zmeniť našu formáciu, pretože slovo dostane komisia. Neviem, kedy vy dostanete slovo, pretože o 17.30 musíme skončiť, ale ja využijem túto príležitosť prosím, v politických skupinách sa zaujíte za to, aby sme nepozývali vždy toľko veľa odborníkov. Ja som viackrát hovoril, že eh, by sme mali použi- pozývať menej odborníkov, aby mohli všetci hovoriť dlhšie, ale o tom neho- nerozhodujem ja, ale eh, vaši koordinátori. Dobre, ďakujem pekne. A teraz ešte slovo dostanú dvaja odborníci, pán Vinoa a pán Rosenstock z komisie. A Tý nám no, tiež niečo povedené na krátku prednášku. A ja vás požiadam, aby vaše pripomienky neboli dlhšie ako jednu minútu, aby sme sa dočkali aj odpovede. Pán Vinoa je zvyknutý rýchlo hovoriť, začnite vy, alebo začne pán Rosenstock. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Želám príjemné popoludne všetkým. Mám jednu jednoduchú otázku na komisiu. Čo v tejto situácii robiť? No, ja by som chcel odovzdať, teda ja a kolega z DG, z DG Životné prostredie, chceli, chceli by sme reagovať na e, No, v podstate budeme reagovať na to, čo ste povedali. Jeden sa na to pozrie z pohľadu energetiky, druhý z pohľadu životného prostredia. Ja by som najprv chcel povedať pár slov o e, bezpečnosti dodávok e, Európskej únie. No, e, na nás udrlo niekoľko kríz. Za posledných pár rokov sme niekoľkokrát, teda konkrétne naposledy v januári 2009, zažili skutočne plynovú krízu. Teda plyn je oblasťou, je médium, kde máme isté obavy o, o stabilitu dodávok. E, v Európskej únii došlo z viacerých dôvodov k zníženiu domácej produkcie. E, toto znižovanie pokračuje plynulých 20 rokov a zrýchluje sa a znamená to, že musíme viac dovážať. Čiže sme závislí od e, dovozov plynu. V roku 2005 sme dovážali 58 celkovej spotreby a v roku 2030 to bude, ako ste videli, o mnoho viac. Teda brilicový plyn je tiež plyn a my e, sa snažíme uvažovať nad tým, kde získať plyn pre domáci trh. Chceme zabezpečiť e, prístup e, na trh pre tento plyn, keď sa objaví na tom trhu a chceli by sme, aby došlo aj k zlepšeniu e, infraštruktúry na prepravu plynu a chceli by sme radi, aby celá plynovodná sieť v Európe bola poprepájaná. To sa samozrejme týka aj elektrorozvednej siete. Ale budem hovoriť konkrétnejšie jednotlivé aktivity, ktoré momentálne prebiehajú. V prvom rade v Európe v súčasnosti neexistuje komplexné hodnotenie ehm, hospodárne vyťažiteľného potenciálu bridlicového plynu. Ehm, prieskumy len začínajú, výsledky budú o niekoľko rokov, o niekoľko rokov takže my, nám nezostáva nič iné, len sledovať, čo sa deje. A sledovať, čo sa deje v krajinách ako je napríklad Polsko. A požiadali sme spoločné výskumné centrum o zostavenie štúdie materiálov, teda literatúry o hospodárskom dopade k začiatku roku 2012, vtedy by to malo byť v dispozícii táto štúdia a chceme v podstate zistiť, čo dostupné zdroje hovoria o tom, aký, aké e, spolahlivé sú vedecké poznatky a na základe týchto spolahlivých poznatkov a s využitím energetických modelov budeme potrebovať zistiť, aký budúci hospodársky dopad ťažba vredicového plynu môže mať. Každopádne je to situácia, ktorá je pre nás nová. Je to nový trh, nové ceny, e, nový e, hospodársky mechanizmus. E, ďalej plánujeme štúdiu právneho rámca, teda konkrétne regulačných rámcov vo vybraných členských štátoch. Plánujeme preskúmať, či sú v súlade s regulačným rámcom alebo právnym rámcom Európskej únie. Táto štúdia by mala byť e, pripravená do koncu oktobra 2011 a mm, na základe tejto štúdie budeme vedieť navrhnúť európsku legislatívu tak, aby e, dokázala reagovať a zohľadňovať e, nové metódy ťažby bridlicového plynu. Tiež e, chceme navrhnúť e, určité dobré praktické postupy alebo teda zostaviť e, také usmernenia. My máme pripravené naše pripravené vystúpenia na Berlínske fórum pre fosílne paliva, ktoré sa stretáva dvakrát ročne. No a teraz môj kolega z Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie vám povie viac. Ďakujem veľmi pekne, ja budem hovoriť veľmi rýchlo. Dúfam a tiež dúfam, že tak krátko ako vy. Ja sa pokúsim zhrnúť e, ekologické výhrady a obavy týkajúce sa ťažby bridlicového plynu. My sme si všetci vypočuli v tých rôznych prezentáciách, že ide v podstate o kombináciu dvoch pomerne zložitých e, technologických procesov. V prvom rade horizontálne vrty a e, v druhom rade hydraulická frakturácia podložia. No a tá frakturácia síce nie je úplne nová, je možno nová v Európe, ale e, skúsenosti sú už z USA a pokiaľ ide o ekologický dopad, tak tam my skúmame niekoľko úrovní. V prvom rade dopad e, technologických chemikálií, teda cez kontamináciu a po druhé e, na, narábanie s odpadmi, a to vrátanie odpadovej vody teda kvapalín, akýchkoľ, prípadne akýchkoľvek e, znečistujúcich látok, ktoré sa v procesoch využívajú. E, a ďalej skúmame e, normy pre potrubia a súčasti vrtného zariadenia. A tiež je potrebné preskúmať nadväznosti na ochranu zásobníkov pitnej vody a um, oblasti Natura 2000. Tu uh, sme napríklad v Británii a v Polsku začali skúmať, uh, teda už máme skúsenosti, začali sme skúmať dopady tých existujúcich vrtov. Uh, iste môžeme čerpať uh, poznatky z Ameriky, ale bude lepšie mať uh, vlastné poznatky, vlastné informácie. Takže mm, sú určité neistoty a nedostatočné informácie Mm, tak z pohľadu ochrany životného prostredia, ako aj z pohľadu získania verejnej dôvery. Takže v prvom rade treba získať ďalšie informácie, roz, e, budovať tú bázu, tú, tú, tú databázu poznatkov a, a treba zabezpečiť, e, aby um, legislatívny rámec e, v Európskej únii bol dostatočný aj na technologický, pokrytie vlastne technologického rozvoja. My teda získavame informácie. Snažíme sa nadobudnúť komplexný obraz o environmentálnych dopadoch a rizikách, monitorujeme um, vedeckú stránku a uh, snažíme sa uh, hľadiť aj mimo Európy. Um, spoločné výskumné centrum bude spracúvať aj pre nás uh, určité štúdie, podobne ako pre generálne riaditeľstvo pre, pre energetiku. No a keď sa konkrétne pozrieme na to, čo budeme robiť, tak v prvom rade nedávno bola e, rozbehnutá tzv. desk study, ktorá by mala e, ktorá by mala zhodnotiť rizika pre ľudské zdravie a životné prostredie vyplývajúce z e, z hydraulickej frakturácie. Chceli by sme na základe tejto štúdie navrhnúť e, vhodné opatrenia na ochranu životného prostredia a ľudského zdravia. A táto malá štúdia by mala byť v dispozícii na začiatku budúceho roka, zhruba tak v prvom štvrť roku. E, potom väčší problém je, alebo teda väčšia otázka sa týka EKA. EKA je Európska agentúra pre chemické látky. A tu sme požiadali, aby EKA preskúmala profily eh, chemikálií, ktoré sa využívajú pri tomto ťažobnom procese a eh, alebo teda majú veľkú pravdepodobnosť využitia v ťažbe prílicového plynu. A toto, eh, tento, toto skúmanie prebehlo. V podstate sa skúmajú registračné zložky chemikálií a na základe určitých kľúčových slov sme zistili, aspoň doteraz, že zložky pre príslušné chemikálie neobsahujú e, tieto kľúčové slova, čo môže znamenať niekoľko vecí. V prvom rade, že tieto chemické látky, ktoré v podstate sme hľadali, ktoré boli skúmané, nie sú teda tie, čo sú v databáze ECA, tak nie sú používané prevádzkovateľmi vrtov. V takom prípade by sme museli uvažovať nad tým, aké látky sa používajú. A po druhé, um, látky ktoré sa používajú v podstate to sú tie látky, ale používajú sa v menších množstvách, teda nie sú registrované v databáze EK. Tretia možnosť je, že sa látky používajú, používajú sa nad rámec, ale e, scenáre vystavenia týmto látkam e, nie sú dopracované, takže informácie nie sú kompletné ale každopádne to znamená, že by prevádzkovateľia vrtov mali vykonať príslušný rizikový manažment. Um, požiadali sme EKU, aby bol vykonaný prieskum databázy na základe ďalších kľúčových slov. Teraz, spoločné výskumné centrum. Tam sme požiadali o e, kvantitatívne hodnotenie dopadov e, na životné prostredie a to na základe modelu, ktorý je priestorovo definovaný, teda skúma rôzne teritoria, rôzne oblasti, čo je veľmi dôležité, lebo ako sme počuli, e, závisí veľmi od geologických podmienok e, v lokalite. Tie e, môžu zasahovať do, do širšieho teritoriálneho horizontu, takže tu budeme skúmať v podstate dopad na vodu aj na krajinu a ďalej spolupráva. Vymeniame si informácie s agentúrou pre ochranu životného prostredia USA, a to v nadväznosti na práce, ktoré vykonávajú ostatné generálne, generálne riaditeľstva. A právna analýza tam e, ekologické aky sa týka všetkých projektov ťažby uhlovodíkov, takže členské štáty by mali zabezpečiť, aby táto ťažba bola v súlade so všetkými príslušnými smernicami a komisia bude skúmať, či environmentálna legislatíva Európskej únie je dostatočná. A teraz odozdávam slovo kolegovi. Ďakujem veľmi pekne. Ja teda uzavriem a to tým, že dá sa povedať, že Európska únia má e, veľký záujem využívať všetky domáce zdroje energií a predlicový plyn by mohol prispieť k zabezpečeniu e, dodávok, dodávok plynu. E, Minimálne preto, lebo sa zvýši diverzita nášho energetického portfólia a tento plyn eh, si bude musieť nájsť svoje miesto na, na trhu, to znamená, musí byť eh, ehm, ekonomicky eh, rozumne profitabilný a napriek tomu, že sme dnes eh, po obede v prednáškach počuli rôzne a povedal by som až eh, protichodné názory, je potreba získania ďalších informácií a poznatkov občania. Um, iste majú oprávnené obavy, ktoré treba um, zohľadniť a na ktoré treba reagovať. No a my tiež um, vidíme, že ak technológie sa budú vyvíjať a tie sa budú vyvíjať, to my vieme, tak e, sa budú nasadzovať e, v o mnoho väčšom meradle. Takže ak sa táto, tá, tento druh ťažby plynu presadí, tak môžeme očakávať obrovské nasadenia. Preto je potrebné už teraz dobre sa pripraviť tak z hľadiska nastavenia štandardov a ako aj ostatných legislatívnych podmienok, aby sme neboli prekvapení možno v roku 2020 je taký horizont, kde môžeme očakávať nejaké rozšírenie tejto ťažby. A preto máme istý čas na to, aby sme túto problematiku preskúmali a podnikli príslušné kroky, tak aby táto ťažba bola bezpečná. Takže mm, komisia e, bude tento projekt veľmi bedlivo sledovať a to tak z hľadiska ochrany životného prostredia, ľudského zdravia, ako aj celkovej bezpečnosti. A podniky tiež e, musia využiť príležitosť na skvalitňovanie tak technológie, ako aj prevádzkových postupov. Myslíme si, že je absolútna potreba sledovať túto situáciu, ale e, nechceme podnikať žiadne unáhlené kroky, ktoré by mohli zabrániť e, získaniu možno celkom dobrého riešenia rôznych problémov, ktoré trápia tak všeobecnú verejnosť, ako aj nás, e, teda ide napríklad o bezpečnosť dodávok e, a zníženie závislosti od dovozov. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Srdečne ďakujem. Teraz máte e, možnosť spýtať sa jednu minútu každý. Pán Šimanský, ďakujem veľmi pekne. Súhlasím s tým, že to zaberá veľa času, ale takisto to stojí za to, pretože je to veľmi informatívne stretnutie a som veľmi rád, že som tu, hlavne po včerajšom zasadnutí výboru pre životné prostredie. E, chcel by som sa opýtať všetky, ktorí sú ochotní odpovedať na emisnú stopu, pretože tu máme rôzne informácie. Na jednej strane počujeme, že je to zemný plyn, e, vrátanie bridlicového plynu, ktorý má E, emisie o 50% nižšie ako uhlie, čo je veľmi dobre e, pre také ekonomiky, ktoré závisia od uhlia, ako napríklad Polska ekonomika. Ale potom tu máme informácie napríklad od profesora uh, uh, ktorý tvrdí, že emisie CO2 z bridlicového plynu sú ešte horšie ako z uhlia. Prečo sú tam také veľké rozdiely vo výpočtoch a analýzach? Je to pravda, že vy, profesor Howard, uh, ste použili e, časový rámec, ktorý nepoužívajú e, v IPKZ, alebo e, ste použili unikový vektor alebo úroveň únikov, ktorá je bežná v Rusku, ale nie je bežná v Európe. V Európe máme tri razy menšie úniky z ropovodov a plynovodov, ako majú v Rusku. Aký je teda zdroj týchto rozdielných výpočtov? Ďakujem veľmi pekne, pani Kolasky rubinská Ďakujem veľmi pekne. Videli sme e, dnes o týchto rôznych zdrojoch plynu. Je to hudba pre moje uši a naozaj som veľmi rada, že komisia bude brať do úvahy tieto rôzne zdroje a pozrie sa veľmi pozorne na tieto zdroje. Včera, ako hovorila naša kolegyňa vo výbore pre životné prostredie, Existuje e, správa, ktorá hovorí, že by sme mali mať moratórium na tento zdroj plynu, e, pretože nebezpečenstvo pre životné prostredie je veľmi veľké. Ako som to pochopila, vy teraz skúmate, meriate, aké sú tie účinky, to je pre mňa veľmi dôležité. Takisto som pochopila, že tu máme takú geologickú rozmanitosť v Európe, že pravdepodobne nebude existovať iba jedno riešenie, ktoré sa dá uplatňovať pre takúto rozmanitú situáciu. To je otázka pre vás, pán predseda. Ako sme dnes počuli? Počuli sme teda predstaviteľa z DG Envy aj z DG Energetika. Nemali by ste spolupracovať a vypracovať jednu štúdiu pridlicového plynu, kde sa pozrite na jedno spoločné riešenie. Po druhé, v polskej tlači sa opakuje jedna veta a bola by som rada, keby ste mi povedali, ako to je. Áno alebo nie. Áno, hneď končím nemecký komisár Oettinger povedal, že Európska komisia budúci rok bude predstavovať nové európske normy týkajúce sa využívania. Nešpecifikoval, či pôjde o nejaké prijaté normy alebo iné normy. Mohli by si mi to vysvetliť? Ďakujem veľmi pekne, kolega Ote, ďakujem veľmi pekne. Je naozaj veľmi dobré, že sa teraz zaoberáme touto témou pretože doteraz som mal pocit, že je to čierna-biela téma, ale pravda je niekde uprostred, takže preto je veľmi dobré, že sme si vypočuli tieto rozmanité stanoviska. V mojom volebnom okrsku, v Dolnom Sasku, poznajú túto tému. Pán Rajnike vie, že je tam ExxonMobil. 24 tisíc litrov chemikálií. 6 e, rôznych chemikálií sa napumpovalo do zeme a nikto nevie v akej forme. Nikto nevie, aké sú tam chemikálie, ako sú viazané s akými ďalšími chemikáliami. Litrov, 24 tisíc litrov. A starostovia to nepovažujú za veľmi dobré. A preto si myslím, že je veľmi dobré, čo e, povedal polský zástupca, že došlo k intenzívnej výmene e, s orgánmi a inštitúciami na mieste, pretože kto chce e, používať takéto technológie, tak musí si vymeniť informácie aj s príslušnými samozprávami. A potom je tu rámcová smernica, to bude treba prispôsobiť. Čo môžeme očakávať od komisie? To je ďalšia otázka, čo sa týka tých chemikálií. E, potom bolo by možné, aby sa vôbec nepoužívali žiadne chemikálie? To sa pýtam odborníkov, e, pretože existujú že aj občianské iniciatívy, aby sa takéto chemikálie nepoužívali. A myslím si, že pán Lang e, by sa mal venovať tejto téme a mal by sa stretnúť so starostami v tejto oblasti, pretože nechce, by sa tam pumpovali chemikálie. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že pán Lange má na starosti veľa starostov. A v Nemecku sú hádam vo väčšine, ale žarty bokom. Teraz eh, pán Kelly. Eh, ďakujem veľmi pekne. bridlicový plyn by mohol e, prispieť k bezpečnosti dodávok e, plynov, ale e, podiel dovozov by pravdepodobne sa zvýšil. Toto som si dnes vypočul. Je to naozaj tak, bez ohľadu na to, či sa bude ťažiť alebo nebude ťažiť bridlicový plyn. A po druhé, ak sa rozhodneme zamietnúť ťažbu bridlicového plynu v Európe, aký to bude mať účinok na konkurencieschopnosť eh, priemyslu a na bezpečnosť dodávok a keď eh, zamietneme výrobu bridlicového plynu v Európe, eh, zamietneme aj dovoz bridlicového plynu z USA, kde používajú podobné metódy ako my. Ďakujem. Kolega Sonik. Ďakujem veľmi pekne. Mám otázku, ktorá je určená pre zástupcu Európskej komisie z DG Envy. Vraveli ste, že robíte určitý výskum, že robíte pozorovania e, v súvislosti s novou legislatívou. Akú legislatívu ste mali na mysli? A druhá otázka. E, používa komisia podobné postupy pri ťažbe ropy na severe a to by tiež viedlo k vzniku novej legislatívy. A tretia otázka, mám taký pocit, že Európska komisia uplatňuje selektívny prístup k environmentálnym otázkam. Čo ste urobili e, v súvislosti e, s potrobím Nord Stream? Nič sa neurobilo napriek uzneseniu Európskeho parlamentu ktorom sme vás žiadali, aby ste vyhodnotili rizika a nebezpečenstva súvisiace s Balským morom, najmä v súvislosti s tým, že potrubie prechádza cez nebezpečnú oblasť v Balskom mori, kde sa nachádzajú aj zbranie, vojenské zbranie. Dobre, hovorí predseda, ďakujem veľmi pekne. Teraz kolega Mancinkievič. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, sme skeptickí, e, pokiaľ ide o trh e, s bridlicovým plynom v USA, som veľmi prekvapený tým, e, pretože bridlicový plyn revolucionalizoval trh s plynom v USA. A bol som prekvapený tým, čo hovorili zástupcovia komisie, keď hovorili o novej legislatíve. Treba sa pozrieť na vrtné spoločnosti, pretože takéto spoločnosti hľadajú bridlicový plyn v Európskej únii a pre nich je to pri, zrejme prínosné. Pán Karabula povedal niečo na základe čo mám pocit, že sme dobre monitorovaní v Polsku a je asi čas preskúmať, e, čo všetko je v pôde v Európskej únii a zrejme za 3 až 5 rokov bude možné potom vydávať aj povolenia licencie. E, podľa mňa je to už dosť veľa času na to, aby sme sa nemuseli e, spoliehať na americké alebo kanadské údaje. To bola aj otázka, alebo nerozmyslom? Nepoložili ste nejakú otázku? Chceli ste niečo povedať, alebo prečo ste sa prihlasili? Áno? Ale prosím, jednu minútu. Áno. Dnes ráno sme boli vo výbore Envy a tam sme si vypočuli informácie o viacerých správach o hydraulickej frakturácii. Chcela by som informovať kolegov, že vo Francúzsku existuje zákon. Nie je to moratórium, ale na základe žiadosti voličov e, parlament e, schválil zákon, ktorý zakazuje hydraulickú frakturáciu na základe vedeckých poznatkov, podľa ktorých to má účinok na kvalitu vody, pôdy a ovzdušia. Otázkou je, či odborníci majú nejaké technológie alebo techniky, ktoré nepoškodia eh, kvalitu vody, ovzdušia a pôdy. V Európe eh, sú tu určité medzery v legislatíve. A napríklad tu máme eh, štúdie o účinkoch, kde zavrie o 500 tisíc metrov kubických denne. A teda Neviem, či to je veľa alebo málo a takisto sa to týka aj chemických produktov. Európska legislatíva by mala chrániť ľudí. V Polsku sa ľudia môžu rozhodnúť, či e, budú ťažiť e, plyn z bridlic, ale je e, na nás v Európskej únii, aby sme chránili zdravie ľudí. Ako to vyzerá v Polsku? A myslím si, že by bolo užitočné vidieť, ako by to vyzeralo v Polsku, e, keby e, boli prítomní za e, prednášky pána Karabulu. Už máme iba 10 minút času, takže žiadna veľká rozpráva kolega Langes, nemôžem mu to zakázať. Mám iba pripomienku. Myslím si, že je to naozaj zneužitie vypočutia, keď príde kolegyňa s televíznym tímom, nemá nejakú otázku, niečo povie a potom zasa zmizne. To nepovažujem za správne. Dobre, beriem na vedomie. Dobre, ale tu prichádzajú aj iné televízne týmy na vypočutie chápem, čo hovoríte, ale malo by to jednoducho platiť pre všetkých, pretože je to naozaj viac tých televíznych tímov. A snáď mi nechcete povedať, že je tu nejaký televízny program, ktorý si tu nakrúcame, ale to teraz nebudeme objasňovať jeden po druhom. E, pokúsme sa dopracovať ku koncu nášho vypočutia, potom ostatné otázky vyriešime neskôr a potom sa budeme veselo baviť tak ako vždy. Ale teraz e, dá možnosť zástupcom komisie a odborníkom, ktorí sem prišli do parlamentu, aby zodpovedali vaše otázky. Nech majú e, malú šancu odpovedať, pretože máme naozaj už veľmi málo času. Kto by chcel odpovedať? Nemusíte všetci odpovedať, stačí, keď sa prihlási zo pár. tých, ktorí chcú niečo povedať, nech sa páči, dáme im príležitosť. Medzinárodná energetická agentúra, nech sa páči. Dobre, ja by som chcel zodpovedať niekoľko otázok. No a prvá sa týkala rôznych eh, čísiel emisí CO2, ktoré predniesol profesor Howard a ja, niektorí ďalší. Takže štúdie ja sa vzťahujú len na štúdie Univerzity Cornell. No a sú tam dva veľké rozdiely. Jeden je obdobie 20 až 100 rokov, po ktor- počas ktorých sa zvážujú dopady metánu, takže toto je odporúčané číslo v po poslednej štúdie IPCC z roku 2007 profesor hovor správne poukázal na to, že toto možno nie je e, najpresnejšie vedecké číslo. Sú argumenty pre skrátené obdobie, pretože to lepšie reaguje na pôsobenie metánu v atmosfére. A na druhej strane by som chcel ešte poukázať na to, že všetky krajiny, ktoré sú tu zastúpené, podávajú informácie o emisiách skleníkových plynov OSN a podľa metodiky PCC. No a to zmeníme, aj PCC sa môže rozhodnúť, že to zmení, tak to bude musieť byť zmenené pre všetky druhy emisí metánu a nielen pre prídlicový plyn, pretože to je len časť emisí CO2 teda metánu. Takže to je prvý rozdiel v číslach a druhý zdroj rozdielov je množstvo metánu uvoľňovaného do atmosféry na gram metánu vyrobeného. A kolega profesor poukázal na to, že EPA zverejnila číslo my sme o tom hovorili veľmi detailne z EPA a toto číslo, ktoré tu bolo citované, je ten najkrízovejší e, scenár, čiže to znamená, keď sa všetok metán počas hydraulickej frakturácie uvoľní do vzduchu. Čiže sme, my sme využi, použili tieto čísla, použili sme odhad z EPA, o priemernom čísle množstva emisí. No a teraz, keď to keď sa používajú najlepšie postupy a prejdeme uvoľneniu do atmosféry, tak eh, dokážeme produkovať ešte číslo nižšie ako tento priemer. No a ďalšia otázka, ktorú by som, ktorú by som mohol zodpovedať, je otázka týkajúca sa za chemikálie, týkajú sa chemikálie používané na hydraulickú frakturáciu. Používajú som rôzne chemikálie a sú tam hlavne dve také skupiny poliméry. E, o tom sa hovorilo ako o tej masnej vode, po, poliakryláty v takých bežnejších prípadoch hydraulickej frakturácie sú to rôzne zlúčeniny polymerické, všetky sú podobné tým, ktoré sa používajú v potravinárstve, aj keď samozrejme prispôsobené na priemyselné použitie. No a ďalšia chemikália, ktorá sa využíva, sú biocídy a na zabraňujúce oxidácii týchto polyomerov ktoré sa využívajú v iných, mm, in priemyselných procesoch. Pán Howard. Ďakujem, predseda. Ja by som chcel povedať niečo k rozdielom medzi jednotlivými číslami. No a, a rozdiely sú časový harmonogram analýz a čísla týkajúce sa úniku metánu. Čo týka úniku metánu, používame najlepšie dostupné informácie. Ak sa pozriete na čísla o uvoľňovaní do atmosféry, tak naše odhady sú nižšie ako čísla EPA. Jeden z rozdielov je, je že ak je, aká je celková produkcia e, studne. Takže kalkulácie tu sú veľmi citlivé. My sme vychádzali zo 7-ročného cyklu na základe informácií zo studní v Barnet. Používalo sa aj 30 rokov, čo podľa mňa nie je také rozumné. A je to veľmi nová technológia, takže nevieme presne maximálne, maximálnu dĺžku využitia jednej studne. No a čo sa týka časového rámca, tak IPCC o svojich pôvodných zámeroch, hovorilo o 100 rokoch a v správe z roku 2007 povedali, že potrebujú nejaký spoločný rámec na, na porovnanie, ale zároveň zdôraznili, že treba sa sústrediť viac na 20-ročné analýzy. No a podľa týchto línií environmentálny program USA vydal tento rok správu a zdôrazňoval jej potrebu, aby vláda sa sústredila na krátkodobé skleníkové plyny ako metán. Oni sú poprvé, lebo sa to dá najľahšie odstrániť, no a po druhé, a treba skutočne dávať pozor a venovať pozornosť krátkodobým, krátkodobým príčinám globálneho opetrovania. Takže my sme sa zaoberali oboma týmito faktormi, ale keď sa si prečítame všetky štúdie zverejnené, tak naše štúdie súhlasí s ostatnými, keď hovoríme, že keď sa pozrieme na časový rámec, viac ako 50 eh, eh, rokov, 50 ročnú budúcnosť, tak a prílicových plyn má veľmi veľké dopady. Dobre. Očividne je tu rozdiel v, v číslach Komisia, kto ešte zodpovie? Áno, veľmi stručne. Zazneli tu dve otázky, ktoré sa týkajú rovnakej veci. Na jednej strane sme dostali otázku, či máme selektívny prístup v zmysle toho, či máme negatívny prístup k predlicovým plynom a na druhej strane, či nie sú tu nejaké legislatívne medzery, ktoré by sme mali vyplniť. Teda či urobme, robíme dostatok. Myslím, že nemáme vôbec selektívny prístup environmentálny kľúč sa vzťahuje na všetky produkty vrátane bridlicového plynu, ale nie exkluzívne na ňo. Členské štáty zodpovedajú za to, aby operátori dodržiavali ekologickú legislatívu. No a príklady sú, sú rámcová smernica o vode, smernica o podzemnej vode a, a nariadenie REACH a ďalšie. No a ako sme oba povedali, tak momentálne zhromažďujeme informácie a monitorujeme, čo práve prebieha vedecký a projektový rozvoj a porovnávame štúdie, o ktorých sme hovorili a zhodnocujeme, či treba robiť niečo aj ďalej, alebo či aký je účinné. E, ďalej len doplním pani Kolárska. Pán, pán Ottinger možno nebol správne pochopený. Keď hovoril o budúcom roku, myslím, že toto, týmto sa musí zaoberať komisia. Behlo tu množstvo informácií e, medzi komisárom Potočníkom Hedegardovou a Oettingerom a myslím, že tu sme reflektovali situáciu. Potre- monitorujem, musíme monitorovať, hodnotiť situáciu a predložiť návrh, ak niečo treba robiť. Venujeme sa tiež dopadovej štúdii a samozrejme treba pochopiť, čo sa deje. No a myslím, že dnešné vyjadrenia ukazujú, že je potreba veľmi starostlivo monitorovať a kontrolovať situáciu. No a pánu Kelimu by som rád povedal iba, že áno, najlepšie predpoklady pre e, odhady je 5 až 10 rokov pre domácu e, spotrebu v EÚ. Takže môžete si to vypočítať, ale s pokiaľ pokosom súčasných e, nálezisk plynu, no tak musíme ešte stále viac dovážať. Takže diverzita portfólia je absolútne nevyhnutná z hľadiska bezpečnosti dodávok a z hľadiska hospodárskej súťaže. A to chceme samozrejme zaistiť. Dobre. Ďakujem pekne. Ešte pán Rajneke. Ja by som nás odpovedal dve otázky, ktoré tu zazneli. Pochopil som, že otázka, že či môžeme pracovať spolu na vývoji spoločných noriem a štandardov. O to plne podporujem. Žiadna norma nie je taká dobrá, aby sa nedala zlepšovať. S tým súhlasím. Frakturácia bridlicového plynu je iná ako frakturácia bežného zemného plynu, takže treba ďalej spolupracovať a ďalšia otázka sa týkala dámy. No a vlastne mi tu dve otázky. Poprvé o tom, či existujú, existuje nejaká možnosť frakturácie na oddelenie chemikálií, geotermálnych studniach eh, v Bazilei, v Hanoveri sa uskutočnili frakturácie, kde neboli žiadne chemikálie Hm, zatiaľ čo? To by sa malo teda otestovať aj na bridlicovom plyne. Ja dostávam každý, niekedy otázku, či existuje nejaká iná technológia, ktorá si nevyžaduje vôbec žiadnu tekutinu. Ak by som mal odpoveď, tak by som predal svoje patenty a ja nepracoval ako výskumník na univerzite. Treba však eh, ísť smerom znižovania aditív a musíme sa snažiť znižovať ďalej koncentrácie a uvidíme, kam sa dostaneme. A druhá vec, že treba zlepšiť dialog medzi spoločnosťami, ktoré sa venujú aktivitám a lokálnym obyvateľstvom. Do toho nie som zapojený, ale ja som počul, že ExxonMobil založil infodialog kde majú ešte hovorkyňu, a to ich podporovala e, v komunikácii e, s obyvateľmi. A ak sa objavia otázky alebo ak zostanú problémy, tak treba jednoducho testovať. Ale ja som videl a bol som, zúčastnil som sa na podobnom vypočutí v Berlíne pred poslancami alebo členmi teda pred poslancami a ten komunikačný proces je skutočne prvotriedny. Treba to otestovať. Ďakujem. Dobre, ja ďakujem tiež veľmi pekne. No a na záver dám slovo ešte zástupcom polského predsedníctva. Nevedel som, že chcete niečo povedať. Nech sa páči, máte slovo. Máte slovo, polské predsedníctvo. Dobrý deň, ja som Mike Griffin z Carnegie Mellon univerzity, a doktor Hovarta um, ma citoval, nie je moje meno, ale citovali jednu z publikácií, ktorú zvorazňujem, ja chcem len povedať, prepačte, niekto mi povedal, že polské predsedníctvo chce niečo dodať. Čo sa tu teraz deje? Teraz nemôže hovoriť každý. Kto to je za polské predsedníctvo? My sme zástupcovia polského predsedníctva. Máme so mm, sebou profesora Griffina, ktorého práve citoval profesor Havard a preto myslíme, že v duchu vedeckej diskusie môžem prezentovať niektoré reálne fakty a vedomosti ak vám to nevadí, aby sme vám poskytli informácie, ktoré sme dostali. No je mi veľmi ľúto, je mi veľmi ľúto, my sme pozvali odborníkov a rozhodlo, politické skupiny rozhodli o tom, kto. A tí majú právo prehovoriť. A je úžasné, že tu je ešte ďalší odborník v sále a chápem, že keď ho niekto citoval a niekto ho nesprávne citoval, že to chce napraviť. Ale bohužiaľ, do toho sa nemôžeme pustiť. A to je, je to trochu nespravodlivé, čo robím, ale nedá sa inak postupovať, také sú pravidlá. Ja vám nemôžem dať teraz slovo. Chcel by som vás požiadať, možno by sa to dalo urobiť písomne. A ja sa postaram o to, aby to dostali všetci kolegovia aby ste mali príležitosť, keď vás niekto nesprávne citoval, ale toto vypočutie má istú podobe a nemôžem dať slovo každému, kto sa cíti nesprávne citovaný. Nemôžem dať každému slovo. Prosím, pochopte to. Je mi veľmi ľúto. Mám. Sú to isté hranice. Ale ak mi dáte písomné objasnenie, tak to dám k dispozícii všetkým ostatným kolegom. Možno takto by sa to dalo kompromisne vyriešiť. Dobre, takže ďakujem veľmi e, pekne všetkým, ktorí tu boli. Myslím, že to bolo náročné, alebo bolo to množstvo informácií a ukázalo to, že sa musíme ešte ďalej informovať. To ešte nie je koniec celého procesu. Dobre, ďakujem pekne. A o 2-3 minúty začína zasadnutie koordinátorov. Ďakujem pekne.